Bueno, vamos a ir empezando la audición de esta tarde. Takže poprosím vás, aby ste sa pousádzali, aby sme mohli začať dnešným popoludnejším vypočutím na tému korupcia a ľudské práva a na úvod by som rada privítala všetkých účastníkov, ktorí sedia v paneli a odborníkov a chcú hovoriť na veľmi relevantnú tému pre Európsky parlament. Korupcia je jav, ktorý má mnoho tvári a má dopad na ľudské práva tých, ktorí bojujú proti korupcii, tí, ktorí pôsobia ako tzv. biele vrany, ktoré nahlasujú korupciu, ktorí upozorňujú na tento problém. Všetci potrebujú mať mimoriadnu špeciálnu ochranu. Bez takéto ochrany jednoducho sa proti korupcii efektívne bojovať nedá. Korupcia zároveň nám ukazuje aj na to, že sú tu úzke prepojenia medzi problémami v rôznych krajinách. Niekedy majú aj spoločný pôvod korupcie. Niekedy vnímame a môžeme vysledovať korupciu až po porušovanie konkrétnych základných ľudských práv. Dnes popoludní budeme hovoriť o výzvach, aktuálnych trendoch, o tom, čo robia rôzne orgány, organizácie, vrátane tých v rámci OSN a porovnáme skúsenosti niektorých konkrétnych krajín a regiónov či už Guatemala, Ukrajina alebo iná krajina. Prijali sme mimoriadnu správu o ľudských právach na tému ochranu ľudských, ochrana ľudských práv. Momentálne pripravujeme novú aktualizovanú správu. Pán Astrovičes je spravodajcom pre túto novú správu. E, je to takisto dnes medzi nami, ale skôr ako e, sa pustíme ďalej. Rada by som predstavila panelistov, ale na úvod dám slovo pánovi Auštrevičiusovi, aby uviedol túto problematiku. Ďakujem pekne. E, pani predsednička, vážení členovia panelu, korupcia je široko rozšíreným a žiaľ hlboko zakoreneným javom, ako mimo, tak aj musíme priznať vnútri Európskej únie. Podľa indexu vnímania korupcie z roku 2015 neexistuje jedna jediná krajina na svete, ktorá, v ktorej by nebola korupcia. A nemusím ani spomenúť to, že je to jedna z najväčších výziev svetového hospodárskeho sociálneho rozvoja. Formy korupcie sú rôzne, od daňových únikov, e, nedodržovania pravidel rozvoja, kupovania si volebnej podpory alebo miliónových, miliardových úplatkov, e, ovplyvňovanie športových výsledkov, ale dopady a dôsledky korupcie v podstate sú všade rovnaké. Vždy to niečo stojí je zneužitie právomoci pre osobné e, obohatenie na úkor iných. Vo väčšine, väčšine prípadov širokej velenosti. Áno, korupcia je vo všetkých sférach života a vyvoláva nespravodlivosť a nerovnosť. Obmedzuje osobné práva, e, či už hospodárske alebo sociálne, a má dopad na dôveru občanov v štát a inštitúcie štátu a samozrejme aj na dôveru v právny štát. Sú odhady o tom, že korupcia stojí 990 miliard e, HDP ročne v rozpočte EÚ. Môžeme sa snažiť len anticipovať aké hodnoty to má v rozvojovom svete, kde je korupcia ešte väčším problémom. Zároveň vieme, že e, informácie o korupcii e, v danej krajine nie vždy zodpovedajú realite a nie vždy si uvedomujeme, že to má dopad na korupciu v iných štátoch. E, na Európskej úrovni Európskej únie sa robí mnoho preto, aby sa bojovalo proti korupcii, ale ešte stále je tu veľa medzier, či už legislatívnych alebo informačných, ktoré je potrebné e, zalátať. E, mali by sme zistiť, aké sú efektívne aktuálne opatrenia boji proti korupcii a akým prekažkám čelia tieto opatrenia. Európska únia musí spolupracovať so štátnymi orgánmi, občianskou spoločnosťou a podnikateľskou obcov efektívnejším a širšie koncipovaným spôsobom. Len pri otvorenom transparentnom a konkurenčnom prostredí informova- informovaná spoločnosť môže bojovať proti korupcii. Musíme spolu e, hovoriť o týchto nedostatkoch a očakávam dobrú spoluprácu s vami aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť, aby sme zalátali tieto medzery. Nedelo to, aby sme opakovali správu z roku 2013, ale aby sme rozšírili jej záber a prehlbili jej záber a hovorili aj o ďalších rozmeroch. Vážení kolegovia, som veľmi rád, že dnes máme príležitosť privítať medzi nami e, vzácných odborníkov prístup z pohľadu ochranu ľudských práv je zásadný, ak chceme bojovať proti korupcii a začína so šírením osvety, s mm, v podstate osvetovou prácou s verejnosťou. Takže som rád, že ste medzi nás prišli a vítam vás. A naozaj netrpezlivo očakávam vaše názory a rôznu analýzu zohľadňujúc a rozšírujúc v podstate uh, tie aspekty, o ktorých budem hovoriť v našej správe. Ďakujem, pán Osievičus. Medzi našimi expertami prvá vystúpi pani Ann Wilders, Peters, ktorá nám vysvetlí prepojenie korupcie a porušovanie ľudských práv správneho hľadiska a tiež nám bude ilustrovať e, práce a iniciatívy, ktoré sa v tomto smere podnikajú zo strany OSN. Profesorka Peters je riaditeľkou Inštitútu Marxa Planka, Maxa Planka, e, právo vyštú, zároveň učí na rôznych prestížnych univerzitách a venuje sa aj vedeckému výskumu. Nech sa páči, pani profesorka. Ďakujem, budem hovoriť po anglicky. Ako už spomenul eh, pán spravodajca, je tu náhoda alebo korelácia v tom, že krajiny s vysokou korupciou sú krajiny, kde je nízka úroveň ochrany ľudských práv. Eh, Index vnímania korupcie Transparency International eh, uvádza Afganistan, Somálsko ako krajiny eh, s najnižším eh, indexom vnímania korupcie a s najhoršou ochranou ľudských práv. Chudoba a slabé inštitúcie sú zrejme hlavnými dôvodmi korupcie a slabej ochrany ľudských práv. Korupcia má devastačné účinky na ľudské práva a to samozrejme viedlo k návrhu rozsiahlej protikorupčnej politiky. Sú rôzne dohovory, E, takisto sú tu pravidelné protikorupčné správy a je tu takisto e, rámcové rozhodnutie o súkromnom sektore, ktoré sa týka boja proti korupcii. Ale to sú nástroje, ktoré platia v Európskej únii, lenže vy sa teraz rozprávate o tretích krajinách a netýka sa to teda tak veľmi korupcie e, členy predstaviteľov Európskej únie, ale skôr ide o uplatkárstvo zo strany firiem, ktoré majú sídlo Európskej únii a ktoré prijímajú E, tí, ktorí sú e, na juhu alebo teda e, mimo Európskej únie, sú to hlavne krajiny, ktoré prijímajú finančnú pomoc Európskej únie. Takže my teraz v podstate hovoríme o niečom, čo je pokryté dohovorom OSN a takisto aj dohovorom Európskej únie. Ako iste viete, dohovor OSN z roku 2003 je dohovor, ku ktorému môžu pristúpiť aj regionálne ekonomické organizácie, ale pokiaľ vieme, Európska únia nehovorila o ratifikácii dohovoru OSN ako organizácia. V uznesení parlamentu z roku 2013, ktoré sa už spomínalo, sa hovorí, že korupcia podporuje a zhoršuje nespravodlivé, neférové a diskriminačné e, výsledky a porušuje ľudské práva. A presne to, že korupcia zhoršuje porušovanie ľudských práv je niečo, s čím súhlasia aj iní medzinárodní aktéry. A toto viedlo predovšetkým Radu pre ľudské práva v OSN, aby rozširovala a propagovala prístupu ku korupcii na základe ľudských práv. Poradný výbor v Ženeve má vyšetriť negatívne účinky korupcie na uplatňovanie ľudských práv. Poradný výbor prišiel s výslednou správou koncom minulého roka potom členské štáty OSN mali e, predložiť e, najlepšie postupy, e, najlepšie praktiky, aby povedali, čo robia v oblasti ochrany ľudských práv. Iba 27 členských štátov OSN prišlo s takýmito najlepšími postupmi, ale medzi týmito štátmi bolo aj Maroko a Ruská federácia. A vyhlásenia, ktoré vyšli e, z tejto práce, boli zosumarizované a dostali sa do správy Vysokého komisára v apríli tohto roku. To znamená, že Vysoký komisár OSN pre ľudské práva prišiel so správou, ktorá sumarizuje e, výsledky jednotlivých štátov. A preto e, vlastne teraz sa uplatňuje tento prístup na základ ľudských práv. Dôvod je, že špecializované dohovory bojujúce proti korupcii priniesli zatiaľ nedostatočné výsledky. Problém je, že všetky tieto dohovory e, proti korupcii je to viac ako 10 alebo 15 nástrojov, nielen tie univerzálne nástroje, ale aj regionálne, e, začínajúce regionom Južnej Ameriky. Nuž tak tieto nástroje neviedli k ničomu a korupcia doteraz nebola nejakým spôsobom trestaná. Preto tá treba pristúpiť inak ku korupcii. Parlamentné uznesenie vraví, že korupcia zhoršuje diskrimináciu e, pri uplatňovaní ľudských práv a dodatočná otázka, ktorú by sme si mohli položiť je, či z právneho hľadiska korupcia nielenže zhoršuje ľudské práva, ale zároveň, či aj nezhoršuje a neporušuje konkrétne ľudské práva, ako sú sociálne práva v konkrétnych prípadoch. A táto otázka je e, z praktického pohľadu veľmi dôležitá, pretože e, poukazovanie na porušenie ľudských práv cez korupciu môže pomôcť uplatniť medzinárodné nástroje pre boj proti korupcii. A týmto by sme preklenuli tú dieru, ktorú tu máme v implementácii týchto nástrojov. Musíme si položiť otázku, či korupcia môže byť niečo, čo považujeme za uh, E, niečo, čo porušuje ľudské práva a e, potom si musíme položiť e, otázku, či korupciu budeme klasifikovať ako niečo, čo porušuje ľudské práva. Teraz sa vrátim k tej prvej technickejšej otázke. Môžeme hovoriť o porušení ľudských práv prostredníctvom korupcie? V praxi OSN sa používa slabšie znenie, slabší slovník a všetky texty hovoria väčšinou o negatívnom účinku na uplatňovanie ľudských práv. Všetky texty hovoria, že korupcia podkopáva ľudské práva, ale z právneho hľadiska je mimoriadne dôležité, aby sme hovorili o tom, či budeme korupciu klasifikovať ako niečo, čo podkopáva ľudské práva, alebo e, priamo porušuje ľudské práva. E, toto potrebujeme vedieť aj z pohľadu sankcií. Najprv musíme e, si ujasniť, o čom hovoríme. Musíme rozlíšiť dva hlavné body v tomto ohľade. Najprv tu máme konkrétne korupčné správanie predstaviteľa štátu Áno, a potom tu máme všeobecnú protikorupčnú politiku štátu ako celku, štátu, ktorý je právnickou osobou. Uplatňovanie protikorupčných e, opatrení, vyplývajúcich napríklad e, z dohovorov, je niečo, čo by štát mal robiť. Ak to nerobí, tak eh, niekedy sa to berie iba ako niečo, eh, čo štát zabudol urobiť. A keď to poviem potom z tej druhej strany, tak eh, efektívne protikorupčné opatrenia sa môžu považovať za nástroj, E, ktorým štát uplatňuje medziľudské práva. Ako viete, e, každý štát má ochraňovať ľudské práva a to sa týka predovšetkým tretích strán, e, predovšetkým v súvislosti s podnikateľskými aktérmi, ktorí ohrozujú ľudské práva. Ale povinnosť ochraňovať ľudské práva na základe zákona vyžaduje nielen od štátu, aby e, chránil občanov pred konaním napríklad súkromných feriem, ale žiada to od štátu, aby takisto urobil všetko preto, aby zmenil svoje štruktúry e, tak, aby aj predstavitelia štátu robili všetko pre ochranu ľudských práv. E, keď hovoríme o sociálnych a ekonomických právach, ktoré sú najviac postihnuté um, korupciou, napríklad e, zdravotná služba, e, tak e, tam sa hovorí, že štáty sú povinné ochraňovať sociálno-ekonomické práva a za istých okolností korupcia a tolerovanie korupcie je porušením povinnosti štátu e, progresívne e, uplatňovať sociálne-ekonomické práva. E, máme tu medzinárodný dohovor o sociálnych ekonomických právach a podľa neho členské štáty majú základnú povinnosť urobiť dva kroky a znenie nie. Členské štáty musia urobiť kroky, urobiť opatrenia za účelom postupného dosiahnutia plného uplatňovania práv vyplývajúcich e, z dohovoru OSN. Tieto opatrenia e, musia obsahovať aj opatrenia zamerané na elimináciu prekážok k uplatňovaniu sociálno-ekonomických práv. A korupcia je takýmto niečím, pretože korupcia bráni tomu, aby sa plne uplatnili sociálno-ekonomické práva občanov. Napríklad eh, privlastnenie eh, verejných prostriedkov najvyššej úrovni porušuje povinnosť štátu, pretože práva a vôľa najvyšších činiteľov štátu je postavená nad povinnosť chrániť sociálne-ekonomické práva občanov. A potom tu máme problém kauzality. Musíme ukázať kauzalitu, aby sme poukázali na porušovanie ľudských práv. Toto je niečo, čo je povinnosťou a zodpovednosťou štátov. V tejto súvislosti sa uznáva, že kauzalita v rámci sine qua non, teda nevyhnutnosti, musí byť e, doplnená doplnkovým e, prvkom, pretože samozrejme je tu dlhá vzdialenosť medzi e, korupciou na jednej strane firemnou korupciou na jednej strane a nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou na strane druhej je tu veľa krokov medzi tým, takže treba poukázať na kauzalitu. Musí tu byť aj akási blízkosť, to je to kľúčové e, právne slovo, e, blízkosť e, príčiny a následku. Napríklad, ak lekár odmietne prijať pacienta, tak to spôsobuje porušenie ľudských práv len vtedy, keď dôsledok je predvydateľný a e, dosť blízko e, k verejným e, čítelom alebo teda k pasívnemu aparátu štátu. Uvediem jeden príklad. Uplatky platené zamestnancov environmentálnej agentúry sú úplatky poskytované na to, aby tento zamestnanec prehliadal toxický odpad vyvážaný na skládku. A to je porušovanie ľudských práv, pretože je predvydateľné, že to bude mať negatívny dopad na obyvateľov žijúcich v blízkosti skládky. To znamená, že tolerovanie korupcie je v očiach zákona korupciou, ak to ohrozuje dodržiavanie e, práv občanov, ktorý môže byť priamo postihnutý. E, nebudem už podrobnejšie o tom rozprávať, ale prídem k záveru a chcela by som e, poukázať na jednu vec, o ktorej by sme mohli diskutovať a to e, je výčitka, že jazyk ľudských práv je iba vnúcovanie západných hodnôt, čo vlastne iba zhoršuje zaujatosť eh, voči eh, korupcii. Eh, myslím si, že keď hovoríme o ľudských právach a o prístupe ku korupcii na základe ľudských práv, tak toto si musíme objasniť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz dám slovo pánovi Antonovi Diplesis, výkonnému riaditeľovi Inštitúty pre bezpečnostné štúdia Afriky. Je to expert, ktorý má hlboké znalosti, pokiaľ ide o boj proti korupcii v Afrike a rovnako aj pre ich prepojenie s terorizmom a s novými hrozbami. Pán profesor Duplessis je takisto šéfom oddelenia pre medzinárodné hrozby a pracoval viac ako 20 rokov v oblasti ľudskej bezpečnosti, human security. Venoval sa boju proti nadnárodnej medzinárodnej kriminalite a spravodlivosti. Pozná veľmi dobre situáciu v Afrike a je poradcom OSN a rôznych medzivládnych organizácií. Nech sa páči, pán Diplesis. Thank you very much. Ďakujem pekne. Mi naozaj veľkou cťou byť dnes medzi vami a hovoriť o niečom, čo je môjmu srdcu blízke. V Súkariru som začal ako prokurátor pred niekoľkými rokmi už a e, boji proti organizovanej trestnej činnosti, ale pôvodne to tak nemohol byť. Ja som chcel byť inžinierom a potom som sledoval prejav Nelsona Mandelu o tom, prečo záleží na právnom štáte a prečo záleží na ľudských právach. A rozhodol som sa e, prerušiť štúdium a e, študovať právo v Južnej Afrike koncom de- začiatkom 90. rokov, hneď po apartheide. Tu bolo veľké také nadšenie u nás a naozaj v mnohých častiach Afriky o tom, čo znamenajú ľudské práva a čo znamená právny štát pre demokraciu. Bolo to naozaj krásne obdobie. Odvtedy som pracoval v viacerých 20 afrických, viac ako 20 afrických štátoch, snažil som sa presadzovať e, ľudské práva, a právny štát, či už ako zástupca OECN, alebo ako poradca národných vlád. Ale spomínam si niekedy okolo roku 2003, keď som e, sa podielal na prípade korupcie stíhanom na veľmi vysokej úrovni. Naozaj sa to týkalo tých najvyšších zložiek e, moci a sledoval som naozaj z prvej ruky to, ako politika, právo a zákon, keď sa stretnú, tak zákon má veľmi slabú šance na výhru. A e, je to smutné povedať, pretože som e, si uvedomil, že v Južnej Afrike a v mnohých ďalších afrických krajinách sa ešte nepodarilo vrátiť sa na pevnú pôdu a uh, som veľmi nadšený, veľmi sa mi páči zameranie tohto seminára, pretože je tu aj právny rozmer toho, prečo musíme riešiť korupciu a antikorupciu novým spôsobom. Z to, v trošku z toho strategického pohľadu by som o tom tiež chcel pohovoriť, ale musím povedať, že napriek tomu, že možno som pesimistom, čo sa týka právneho štátu, predsa len súhlasím s Afričanmi, ktorí sú nadšení budúcnosťou svojho kontinentu a som presvedčený o tom, že napriek tomu, že Afrika stojí pred obrovskými zložitými výzvami, predsa len Afrika naozaj bojuje, ale okrem tých mnohých výzvách, či už je to konflikt terorizmu, znutená migrácia, klimatické zmeny, v centre toho všetkého vždy stojí problém korupcie. A čo, zriedka na to myslíme, pretože príliš veľa ľudí vníma korupciu ako niečo, čo je bežný spôsob. Tak sa proste funguje v Afrike a takto je. Počul som to veľmi často na rôznych, e, v rôznych konverzáciách, na konferenciách a často sa o tom hovorí. Korupcia to je najväčšou hrozbou a mm, v podstate najväčším nebezpečenstvom celej Afriky. Musíme niečo s tým spraviť, pretože ak nie, to bude ďalej devastovať celý náš kontinent. A preto chcem trošku hovoriť aj o význame e, týchto zmeny zamerania. Prečo musíme sa zamyslieť na iný prístup a nie s prístupom trestného práva, ale zamerať sa práve na ľudské práva. Nie preto, že to je morálne alebo právne, ale to je dobrá stratégia podľa mňa. Je To je dobrá stratégia v tom zmysle, že všetky rôzne ďalšie politické aspekty, ktorým čelíte dnes, e, či už je to terorizmus, násilný extrémizmus, riadená, riadenie nutenej migrácie alebo demo, nedostatok demokracie, e, aj v súkromnom sektore, keď im hovorím, aj tým hovorím, že to je pre nich dobrá stratégia, nielen pre vás, pretože boj proti korupcii musí byť základnou prioritou pre nás všetkých, ak chceme, aby kontinent prežil, aby bol na ňom mier. Takže v Afrike sme dosť progresívne k tomu pristupovali, čo sa týka súdov a preformovali sme trošku, presunuli tú diskusiu trošku inde. Samozrejme je tu bezprecedentná úroveň korupcie, ktorá decimuje náš systém trestného práva, ale Afričania bojujú, bránia sa e, cez ústavný súd a e, Mm, ústavný súd povedal veľmi dobre v poslednom, nedávnom prípade, veľmi vysoko profilovanom prípade e, proti nášmu aktuálnemu prezidentovi. Súd povedal, nikto nepochybuje o tom, že korupcia ohrozuje všetko, čo je nášmu srdcu e, blízke, podrýva demokratický etos, inštitúcie demokracie, právny štát a základné hodnoty nášho projektu ústavného. A najdôležitejšie je toto. Štátna správa a e, korupcie v štátnej správe obmedzujú možnosti štátu plniť svoje povinnosti, rešpektovať, chrániť, podporovať a zabezpečovať ľudské práva, ktoré sú v charte ochrany ľudských práv. Je to veľmi dôležité vyhlásenie nielen z pohľadu e, justície, ale aj z pohľadu politiky vlády a e, odozvy na úrovni legislatívy. E, podobné názory majú iné ústavné súdy tak ako povedala predrečnička, nemyslíme si, že korupcia je iba problém Afriky alebo iba Južnej Afriky. Samozrejme, že nie. Ale ostáva globálnou výzvou, ako sme počuli, pretože to je akýsi katalizátor mnohých ďalších hroziem, či už je to terorizmus alebo nutená migrácia, ale je to aj obrovská výzva, čo sa týka ľudských práv. A teraz máme príležitosť zmeniť rámec diskusie takým spôsobom, aby sme riešili nielen právne mechanizmy na rôznu odozvu, inú odozvu, ale aby sme mali príležitosť príležitosť posilniť a, obhajovanie a dali nástroje do rúk tým, ktorí bojujú proti korupcii. Som naozaj prekvapený tým, že keď hovorím e, pred publikom, nie všetci tomu rozumejú. A napriek tomu, že tu je stále vyššia miera zamerania sa na korupciu za posledné roky, ešte stále mám pocit, ako povedala predečnička, že ešte stále náš prístup nefunguje efektívne. A ak budeme pokračovať, jednoducho sa stále snažiť zamerávať na presadzovanie práva, trestnoprávne presadzovanie práva, obete korupcie, tie najzraniteľnejšie v spoločnosti budú naďalej trpieť nadchádzajúcich rokoch. A samozrejme v centre tohto problému je otázka politickej vôle. Je tu záujem vlád aj súkromného sektora. Tie sa prelínajú a to tragickým spôsobom. A opäť to sa udeje, to, sa, to je to, čo sa deje, keď je tu politika, moc a zákon. Je veľmi ťažké preťať toto prepojenie. Čiže je to dôležitý strategický začiatok. Vieme, že ľudské práva by sa mali presadzovať zmluvami, sú podporené e, súdnymi orgánmi na regionálnej miestnej rovni, máme OSN, aj e, ďalšie mierové rady, ktoré bojujú proti tomu, ale nemáme nič, čo by riešilo problém korupcie. A preto je veľmi dôležité pozrieť sa na to z iného pohľadu. Krajiny a medzinárodné orgány majú pozitívnu povinnosť konať, keď sa porušujú ľudské práva. A existujú rôzne úrovne zodpovednosti e, v súvislosti so štátmi, tak ako to, to nedávno upozornil aj náš ústavný súd. A aj tam, kde nie sú nejaké povinnosti reagovať na korupciu. Keď sa pozrite na konvenciu, dohovor OSN, je to všeobecný nástroj, ktorý zavezuje štáty a je tu protokol pre ľudské práva OSN, ale neexistuje žiadna efektívna sankcia pri porušení týchto ľudských práv v rámci OSN. Je tu priestor na to, aby korupcia išla vysoko bez toho, aby sa ľudia museli bať stíhania alebo trestu. Jednoducho politická vôľa nepostačí pri takejto odozve. Takže čo môžeme spraviť? hodne sa poč- sme ho počuli o tom, čo sa tu dá robiť a ja nenavrhujem, nenavrhujem momentálne, aby sme to neriešili cez trestné právo. Samozrejme, to musíme posilniť, musíme zvýšiť medzinárodnú spoluprácu, musíme sa viac zamerať na e, zabavenie aktív, zna- e, zvýšiť transparentnosť, e, robiť daňovú reformu a tak ďalej. Samozrejme, musíme mať špecializované e, schopnosti ľudí v rámci trestného práva, ale to všetko nestačí, pretože to by bolo príliš obmedzené, jednoducho by sa nám nepodarilo takýmto spôsobom dostať sa k stíhaniu a potrestaniu tých najmocnejších. Takže musíme mať občianske spoločnosti, ktoré sa viac zamerávajú na obete, aby obete boli vypočuté proti tým mocným, ktorí sú skorumpovaní. Musíme zabezpečiť to, aby štáty mali morálnu a etickú povinnosť brániť všetkých, chrániť všetkých pred zneužívaním E, nedržiavaniu ľudských práv. Musíme sa postarať o to, že tí, ktorí kontrolujú tento systém, ktorí obete sa snažia využiť, e, aby získali podporu, aby neboli títo skorumpovaní. Čiže preto ľudské práva sú dôležité aj pre boj proti korupcii a hodne sa už o tom povedalo, ale skôr ako uvediem zo pár praktických návrhov v závere, hoci mnohí ľudia e, v oblasti boja proti korupcii a ochrany ľudských práv tomu rozumejú, naďalej fungujú paralelne. Prekvapivé, aká mále, ako, v akej malej miere sa zblížila práca týchto dvoch skupín. Snažia sa však obidve skupiny dosiahnuť ten istý cieľ boj proti korupcii, takže musíme s nimi spolupracovať, musíme hovoriť rovnakým hlasom, musíme využívať spoluprácu tak, aby sme prakticky e, mohli sa navzájom si pomáhať a používať svoje nástroje. Takže len na záver niekoľko praktických odporúčaní. Ja si myslím, že to musí byť súčasťou diskusie do budúcna, aspoň z pohľadu Afriky ak to správne zosúladíme, e, tých, ktorí bojujú za ľudské práva, tých, ktorí bojujú proti korupcii, sa to samozrejme ľahšie hovorí, ľahšie robí. Je tu viacero e, právnych, teoretických, ideologických a praktických víziev, ktoré musíme riešiť. A ju potrebuje podporiť iniciatíve, ktoré zabezpečia kolaboráciu, spoluprácu, vrátanie možností spoločných programov pri financovaní projektov, regionálnych akčných plánov a bilaterálnych diskusí v ochranu ľudských práv a proti korupcii. Po druhé, som presvedčený o tom, že africké skupiny potrebujú väčšiu podporu vrátane v snahe preformulovať korupciu z pohľadu ochrany ľudských práv a pri hľadaní e, využívania vzájomných e, znalostí a schopností. EÚ musí byť hlavným partnerom v tejto diskusii. Musí sa to začať s tým, že v regiónoch a v krajinách e, rozvojového juhu je potrebné sa zapájať od začiatku. V Afrike je množstvo tém, pre všetky je tu Africká únia a africký systém vlád, ale sú tu aj rôzne orgány OSN na ochranu ľudských práv a ich partnery. Toto je politicky nabitá záležitosť, záleží na prístupe a na e, prejave. Tak ako už hovorila predročníčka, je potrebné zapojiť aj súkromný sektor. A posledná, predposledná vec sa týka toho, že bilaterálne obchodné vzťahy môžu byť takisto nástrom na boj proti korupcii a protokol proti boju proti korupcii by mal byť zakomponovaný. Myslím si, že mandátom všetkých OSN misií zahraničí by mal byť boj proti korupcii a posledná vec, ktorú chcem povedať, sa týka toho, že ak chceme toto všetko dosiahnuť, tak musíme ísť k tomu postupne. Nedá sa to spraviť z večera do rána. Je tu základný paradigmatický posun. Musíme začať s osvetou, s obhaj, e, obhajovaním, presadzovaním, potom podporovať iniciatívy z dola nahor. Musíme diskutovať o týchto veciach, musíme začať v malom rozsahu ukazovať, že to funguje a takýto postupný prístup e, vrátanie diskusie aj o tom, či svet je pripravený na zváženie pri e, nového sveta ochranu ľudských práv bez korupcie. A som presvedčený o tom, že EU je na tom správnom mieste, aby strategicky a citlivým spôsobom nastavilo túto diskusiu. A samozrejme je dôležité uvedomiť si, že pre členské štáty EU je dôležité upratať si doma, aby sa zvýšila kredibilita, aby sa posunula spolupráca e, v boji proti tejto stále väčšej svetovej hrozbe. Ďakujem. A teraz budeme mať e, e spojenie Skypeom s pánom Marf, Manfredom Marokínom Bochorkesom, ktorý je predsedom občianskej e, organizácie Transparency International Guatemala. Chcem vás upozorniť, že spojenie bude v angličtine, ale tlmočenie nebude, pretože tlmočníci nemôžu správne tlmočiť eh, zo skypového prenosu. Takže nech sa páči. Si pueden apagar las luces, por favor. No, usted no sé. Pueden bajar la iluminación de la sala.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 ktorú ste vo vašej krajine e, odviedli. Nie je to ľahké, ale ukázali ste váš záväzok, vašu odhodlanosť. Gratulujem vám a ďakujem. A teraz zmeníme e, kontinent a máme tu medzi nami pána Igor, Igora Černiaka, ktorý je zástupcom šéfa E, mimovládnej organizácie boja proti korupcii v Charkove na Ukrajine. Myslím si, že Ukrajina je krajinou, ktorá nás e, mimoriadne zaujíma, lebo Európska únia má veľmi e, vážny záväzok voči Ukrajine. E, v tejto chvíli krajina prechádza veľmi zložitými reformami aj bojom proti korupcii. Pán Černák vy nás oboznámite so situáciou na Ukrajine a takisto nás oboznámite aj so svojou prácou. Vy ste radcom e, vlastne vášho mesta od roku 2015. Nech sa páči, dáme vám slovo. Thank you very much. Uh, dear members... Ďakujem pekne, vážení europoslanci a účastníci tohto vypočutia. Som veľmi rád, že mám príležitosť povedať vám niečo o aktuálnej situácii s bojom proti korupcii na Ukrajine. Korupcia je správne považovaná za jedné z najpalčivejších problémov modernej Ukrajiny. Výsledky prieskumu z júna 2016 pre Medzinárodný e, E, inštitút potvrdzujú, že 39 Ukrajincov považuje vysokú mieru korupcie za najdôležitejší problém Ukrajiny. Čo sa týka vojenskej agresie Ruskej federácie e, v Dombase, e, považujú Ukrajinci za dôležitejšiu ako korupciu. Korupcia za posledných 20 rokov sa šírila v Ukrajine a v podstate to súviselo aj s rozširovaním e, vojenských konfliktov na Ukrajine. To len svedčí o právnosti článku N vyššie spomenutého uznesenia uznesenie Európskeho parlamentu z oktobra 2013 a preto Ehm, naozaj protikorupčné reformy sú hlavnou úlohou ukrajinských orgánov, avšak ukrajinské orgány eh, chápu eh, osobitne, ako by mali plniť túto povinnosť. Niekedy sa zdá, že skôr imitujú boj proti korupcii, majú na to taký svojský názor. Vhodným príkladom je napríklad situácia, ktorá sa týka implementácie nového elektronického systému eh, predkladania vyhlásení štátnych úradníkov. Eh, je to predpoklad eh, bezvízového režimu s Európskou úniou, ako aj predpoklad získania finančnej eh, pomoci od zahraničných partnerov. Zákon o prevencii korupcie z oktobra 2014 uvádza zavedenie nového systému štátnych úradníkov, ktorí by mali podávať vyhlásenie od roku 2016. Vzhľadom na tieto okolnosti 18. decembra 2015 Európska komisia vydala pozitívnu správu Ukrajine o jej implementácii akčného plánu pre liberalizáciu vízového styku. Ale najzajímavejšia vec sa udiala týždeň na to, 25. decembra 2015 ukrajinský parlament schválil novelu zákona o prevencii korupcie táto novela odložila na neskôr zavedenie systému elektronického e, podávania priznaní až na rok 2017. Samozrejme, reakcia ukrajinskej spoločnosti ako aj európskych partnerov bola veľmi negatívna. Takže v marci 2016 orgány museli zrušiť túto novelu a stalo sa, že nič nemôže zabrániť tomu, aby nový systém v plnom rozsahu e, začal uplatňovať. Ale na Ukrajine to nikdy tak nie. Plánovalo sa, že systém sa spustí od 15. augusta, ale 2. augusta sa ukázalo, že e, to v podstate jedna z verejných inštitúcií nevydala špecifický certifikát, ktorý osvedčuje pripravenosť systému a teda tom, že nebol tento certifikát e, načas e, vydaný. Bojovalo sa o to niekoľko týždňov, ale jednoducho sa to bez toho nedalo. 15. augusta nebol 15. augustu teda poskytnutý tento certifikát a v praxi to znamená, že nikto nebude nie zodpovednosť, ani trestnoprávnu zodpovednosť za presnosť informácií uvedených v tomto systéme. Takže zákon o prevencii korupcie sa stal iba legálnou fikciou, avšak Ukrajina oficiálne spustila tento nový elektronický systém od 15. augusta. E, to si vyvolalo veľmi silnú odozvu. Na druhý deň Európska únia vyhlásila, že toto nedáva celé zmysel a že je to kontraproduktívne. Ukrajinské orgány opäť prislúbili, že nájdu rýchle riešenie nový finan- posledný termín je 1. september, teda zajtra, takže o niekoľko hodín budeme môcť overiť, či e, ukrajinské orgány splnili svoje povinnosti. Situácia s elektronickým e, podávaním priznaní je pravidlom e, skôr ako výnimkou. Ďalší prípad v ktorom sa dozvedel náš úrad boja proti korupcii. Tento úrad má vyšetrovať e, trestné činy korupcie vzhľadom na jednoznačnú pozíciu európskych partnerov a aktívnu úlohu civilných e, občanských aktivistov. Bol tento úrad vytvorený v súlade s princípami e, boja proti korupcii, tak ako je to uvedené v článku 29 uznesenia Európskeho parlamentu. Úrad boja proti korupcii začal trestnoprávne stíhanie mnohých vplyvných úradných predstaviteľov, konkrétne a, e, proti hlavnému e, predstaviteľovi, ktorý, pán kolegovi, ktorý sa um, obohatil. Mal niekoľko luxusných e, bytov v Kieve a luxusné autá e, majú príslušníci jeho rodiny. Napriek oficiálnym e, e, obvineniam naďalej ostáva tento človek vo funkcii. Boj proti korupcii, úrad proti korupcii a prokuratúra v podstate obvinila dvoch zamestnancov, dvaja z nich boli e, uväznení. E, boli na, bol na nich vyvíjaný nátlak morálny aj fyzický, aby sa priznali. Čiže ako vidíme, boj proti korupcii na Ukrajine vo všeobecnosti znamená tvrdú, tvrdý odpor politickej elity. Situácia v Charkove je ešte špecifickejšia. Posledných 8 rokov Charkov je pod úplnou kontrolou jednej politickej skupiny, ktorá bola veľmi blízka bývalému prezidentovi Viktorovi Janukovičovi. A táto situácia sa významnou mierou nezmenila ani po víťazstve Euromajdanu. Chinadi Kernes bol od roku 2010 zvolený e, primátorom mesta, je synonymom e, korupcie pre mnohých Ukrajincov. Dnes e, je odporcom v trestnom konaní o mučení. Konanie začalo pred 18 mesiacmi, ale pán Kernes je ešte stále primátorom Charkova. E, boj proti korupcii, mimovládna organizácia e, v Charkove sa venuje pre všetkým tomu, aby odhalila korupčné systémy pána Kernesa. Konkrétne aktívne upozorňujeme na mechanizmy e, E, zneužívania verejného rozpočtu, mestského rozpočtu. Robili sme mnohé vyšetrovania vysoko profilujúcich e, e, osobnosti, ktoré súvisia s programom Parking Plus. Vďaka Panama Papers a odhaleniam sa zistilo, že sú to obvinenia aj proti pánovi Medvedevovi je tu 80 miliónov amerických dolárov z rozpočtu mesta, ktoré si privlastnili za posledných 8 rokov. Takisto sme získali viacero stiažností na agentúre presadzujúce práva. Teraz čakáme výsledky oficiálneho vyšetrovania naše centrum takisto sa zúčastnilo na odhalení ďalšej obrovského korupčného prípadu, ktorý sa týkal nezákonného pridelovania pôdy v Charkove, alebo e, v súlade s našim vlastným výpočtom celková plocha, ktorá bola nezákonne prevedená z majetku mesta do majetku rôznych podnikateľských subjektov, predstavuje viac ako 850 hektárov. Pre porovnanie to je E, štvornásobok plochy Monaka. E, škody mestu týmto korupčným systémom sú odhadované na 350 milión dolárov. Nebolo prekvapením, keď sme zistili, že hlavným beneficientom tejto korupcie e, je niekto, kto je prepojený právo priamo na Chenadia Kernesa. Ide o to, že tieto systémy korupcie pretrvávajú naďalej a preto za podpory európskeho systému boja, proti demok- e, boja za demokraciu sme e, začali s mm, prípadom odvolania sa proti nezákonnému prideleniu pôdy v rámci ukrajinského systému je takmer nemožná mimovládna organizácia, E, bojovala za práva občanov. Teda začíname obrovskú kampaň, osvetovú kampaň, aby sme podporili legislatívne zmeny, ktoré by zabezpečili mimovládnym organizáciám možnosť právnej och- zabezpečiť právnu ochranu práv občanov. A e, naozaj e, e investigatívna žurnalistika je hlavným nástrojom, ktorý máme na obhajobu práv ľudí a, ich obmedzenia korupciou. Napríklad v našom centru sa podarilo prepustenie úradníka Charkova, ktorý e, odhalil e, korupciu v nemocnici, e, kde sa lieči rakovina. Na jednej strane toto všetko svedčí o tom, že sa uberáme správnou cestou napriek tomu, že máme veľké problémy. Chcel by som povedať, že len systematický tlak na ukrajinské orgány môže viesť k efektívnym výsledkom. Reformy a zásadné zmeny by mali byť ako prvé, ale ak budú úspešné, potom budeme môcť hovoriť o finančnej pomoci. Ja plne súhlasím s týmto princípom, ktorý je výsledkom vyššie uvedeného uznesenia Európskeho parlamentu. Toto je ten správny postup. Avšak sú tu také tri hlavné veci, ktoré môžu významnou mierou zlepšiť situáciu boja proti korupcii a podporiť význam, významnú zmenu ochrany práv e, ľudí, ktorí trpia dôsledkami korupcie. E, priama legalizácia možnosti mimovládnych organizácií e, odvolať sa voči rozhodnutiu štátnych orgánov. Po druhé, zavedenie výnimiek v trestnoprávnej zodpovednosti tých, ktorí pomáhajú pri odhalení celého korupčného reťazca Momentálne takéto ustanovenia ukrajinská legislatíva nepozná. Tretia vec, jasné rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivými orgánmi presadzujúcimi právo a odstranenie nerovnováhy v systéme kontrol e, cez prijatie nového zákona o prokuratúre. Tieto tri kroky naozaj potrebujeme. Nejde tu len o boj proti korupcii, ale aj o ochranu občianských, politických a hospodárskych práv občanov Ukrajiny. Ďakujem. A teraz dám, e, dám slovo pani Rebeka Venson. Neviem, či som to správne vyslovila. Ak som to neurobila správne, ospravedlňujem sa. Pracuje v oblasti šport pre koalícia šport pre práva viedla kampaň proti korupcii a porušovaniu ľudských práv a ako viete, e, veľké športové udalosti si e, vyžadujú dôkladné preskúmanie, pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv a ako aj v akom vzťahu to je s korupciou. Už viackrát sme túto športovú záležitosť, šport a ľudské práva riešili a teraz si chceme vypočuť pani Rebeku Vensant, aby nám poilustrovala prácu, ktorej sa venuje. Ďakujem. Uh, am... Uh, Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem. Uh, ja som členkou koalície medzinárodných mimovládnych organizácií, ktoré e, sa venujú ochrane práva na šport a napríklad spolupracujeme s obrancami športových práv v Azerbajdžane. Niektorí športovci v tejto krajine skončili vo vezení, ďalšie sa museli 10 mesiacov skrývať na švajčiarskej ambasáde v Baku a táto kampaň v Baku, ktorú, ktorá sa v Baku organizovala minulý rok, tak už v minulosti som o tom hovorila. Teraz prešlo 15 mesiacov a situácia je stále zlá, možno ešte horšia ako kedykoľvek predtým. Azerbajdžan je vynikajúcim príkladom toho, čo sa môže stať E, keď sa porušujú ľudské práva a ako e, to môže súvisieť aj s korupciou. keď sa pozrieme, často sa používajú ľudské práva na to, aby sa zakrývala korupcia. Európska ce, veľká cena Formule 1 bolo jedným e, zo športových podujatí, ktoré posilnili represie a mali negatívny dopad na ľudské práva ale možno, že jedinou výhodou bude, že medzinárodné spoločenstvo bude venovať väčšiu pozornosť médiám v tejto krajine, pretože tam dochádza k zneužívaniu ľudských práv v krajine, ale neviedlo to k žiadnym aktivitám, ktoré by umožnili alebo donútili, alebo umožnili vlastne E, zobrať na zodpovednosť azerbajdžanské orgány. Je to jedna z najskorumpovanejších krajín. E, sú na 119. mieste zo 168 krajín, pokiaľ ide o mieru korupcie. Novinári bez hraníc umiestnili Azerbajdžan na miesto 138 z, 280, zo 180 krajín, pokiaľ ide o transparentnosť E, žurnalizmu. Oligarchovia financujú priamo verejné aktivity, napríklad e, rozhlasovú e, stanicu, kde jedna známa novinárka pani Izmajlová odsudzuje prenasledovanie, ktorému bola vystavená a Sú tu rôzne hrozby, e, vydierania a azerbajdžanské orgány často e, prenasledujú občanov. Dostala intimné fotky, bola tam napísaná pobehlica, e, svoje správanie alebo nie z dôsledky. Ehm, nakoniec to viedlo k zatnutiu v decembri 2014. Neskôr bola táto osoba odsudená na 7,5 roka väzenia ehm, z ekonomických dôvodov. Ehm, tieto ekonomické žaloby boli vymyslené a trvalo to 18 mesiacov, kým ju konečne prepustili v maji. Musím povedať, že Kabidža mala do istej miery šťastie, pretože už nie je vo väzení, ale dostala zakázané cestovať. To je bežná taktika, ktorú používajú zakazujú, v niektorých spoločnostiach zakazujú novinárom cestovať z e, politických motivovaných dôvodov. To znamená, že Kapiča sa momentálne nachádza e, vo väzení na azerbajčanskej strane, takže keď ju prepustili zo skutočného väzenia, nie je to tak, pretože nemôže cestovať, tým pádom je v azerbajdžanskom, tak povediať, väzení. Zdalo sa, že veci sa zlepšovali, krajine boli tam pozitívne momenty, ale um, desiatky politických väzňov ostávajú vo väzení. V posledných e, týždňoch sme boli na dovolenkách a azerbajdžanské orgány e, začali opäť e, chytať nepodlných ľudí. Je to podobné tomu, čo sa stalo v Turecku. Zatkli niektorých disidentov, zatkli niektorých novinárov pod zámienkou e, hnutia Gulena, ale e, to bola iba výhovorka, aby mohli umlčať niektorých e, jednotlivcov ústavné referendum sa uskutoční 26. septembra a zdá sa, že sú naozaj veľmi odhodlaní e, umlčať kritické hlasy pred referendum. Miestne skupiny e, teraz hovoria o viac ako 100 prípadoch politických väzňov. Niektorí z týchto politických väzňov sú už dlho vo väzení. Je tu prípad Ilgara Mamadova, je to vodca opozičného alternatívneho hnutia. Je vo väzení už asi 3,5 roka. E, zdá sa, že prepustenie nehrozí. Boli to politicky e, motivované e, žaloby, ktoré ho tam dostali. A ďalší člen hnutia Rial, Pačip Čafari, bol zatknutý v rámci novej vlny chytania nepohodlných ľudí a takisto ho obžalovali e, z veľmi vážnych vecí. Potom je tu bloger, ktorý je už viac ako 3 roky vo vezení. Silmor Hezi je novinár, ktorý iba pred dvoma dňami oslavil dvojročné výročie zatknutia z politických dôvodov. Potom je tu Giasi Brahimov, Barbar Marmadov, Albis Ramalmond. To sú nové prípady a hovorilo sa aj o mučení v niektorých prípadoch. Finančný riaditeľ opozičných novín e, Mirov je ďalší nový e, prípad, mm, takisto mu hrozí dlhoročný trest. No a potom posledné e, noviny, posledné kritické noviny v Azerbajdžane museli prestať tlačiť svoje noviny, pretože boli pod veľkým tlakom a čeli naozaj neferovým podmienkam zo strany štátu. A ten zoznam pokračuje. Ak si niekto myslí, že e, došlo k pozitívnemu vývoju v Azerbačane, tak e, musím povedať, že sa míli. E, dochádza tu k porušovaniu ľudských práv a dochádza tu aj ku korupcii tu v EÚ e, si myslíme, že najefektívnejšie e, opatrenie na boj proti korupcii a porušovaniu ľudských práv v Azerbajdžane by bolo uplatňovanie e, individuálnych sankcií v prípade tých vládnych činiteľov, ktorí sa dopúšťajú tohto porušovania ľudských práv. V oktobri parlament prišiel s veľmi silným uznesením. Viem, že niektorí ho kritizovali, ale komunita v oblasti ľudských práv to považovala za naozaj to najsilnejšie, najlepšie, čo tu vzniklo e, v súvislosti s Azerbajdžanom. A tí, ktorí tu boli, e, keď e, sa prijímalo toto uznesenie, to veľmi podporili. A hovorilo sa aj o individuálnych sankciách a Európsky parlament by naozaj mal sledovať, či tieto individuálne sankcie sa aj uplatňujú. Individuálne sankcie by boli naozaj veľmi efektívne v Azerbajdžane boji proti Azerbajdžanu proti korupcii. A je to systém, ktorý sa používa napríklad aj e, v USA. A potom je tu aj e, ďalší legislatívny názor, ktorý sa volá legi- e, azerbajdžanská legislatíva a to je niečo, čo sa uplatňuje aj v americkom kontexte. Nerobíme iba my niečo v tomto ohľade, ale robia to aj iné štáty. V Európskej únii sú tu aj ďalšie príležitosti um, posunúť dopredu celú túto agentu. Momentálne sa hovorí o rámcovej dohode e, s Azerbajdžanom. E, chceli by sme, aby ten proces sa uskutočnil až vtedy, keď sa uplatnia e, konkrétne e, opatrenia, keď sa prepustia politickí väzni, keď sa zruší zákaz cestovania pre niektorých jednotlivcov. A teraz je čas kritický. Európska únia môže teraz vyvinúť silný vplyv a Azerbajdžan by chcel e, nejako presvedčiť medzinárodnú komunitu, že medzinárodná komunita potrebuje Azerbajdžan viac, ako Azerbajdžan potrebuje medzinárodnú komunitu, hlavne teraz v časoch e, hospodárskej krízy. Takže teraz je najvyšší čas e, konať. Myslím si, že mi už e, došiel čas, takže to je zhruba všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne. Bueno, para concluir... Eh, A záverečná prezentácia bude od novinárov pán Kristof Klerix, to je belgický novinár z novin, alebo z časopisu KNAK, je to investigatívny novinár, pozná celý svet a dostal prémiu od Flámskej asociácie za novinárskú činnosť za rok 2015 a teraz nám porozpráva o vzťahoch medzi ľudskými právami, tak ako sme sa o tom mohli zoznámiť prostredníctvom Swiss Lux Leaks a Panama Papers. Dobre dámy a páni. Je naozaj veľkým potešením pre novinára hovoriť v tomto parlamente, pretože e, my to e, vidíme ako uznanie našej práce. Nestáva sa veľmi často, aby článok nejakého novinára sa dostal do parlamentu, kde o ňom e, poslanci hovoria. Takže ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja pracujem pre E, týždenník e, KNAK, ale takisto pracujem aj pre Medzinárodné konzorcium investigatívnych e, novinárov. Toto konzorcium vzniklo pred 20 rokmi, založil ho Jean-Louis a máme tu nejakých 11 ľudí, ktorí pre nás pracujú, ale musím povedať, že je to sieť novinárov. Začalo to s 76 novinármi, teraz máme takmer 200, takmer 200 novinárov zo 65 krajín. To znamená, že um, máme zastúpenú jednu tretinu všetkých štátov na svete. Ja pracujem pre časopis KNAK a e, keď sa objaví projekt ICIE, tak ma o ňom informujú, pýtajú sa ma, či sa chcem zúčastniť alebo nie. KNAK mi stále platí výplatu, KNAK stále rozhoduje o tom, ktoré články nakoniec publikujeme a ja potom pracujem pre ICIJ a keď objavím niečo zaujímavé, tak sa podelím s výsledkom o, o s výsledkom so svojimi kolegami. To znamená, že pracujem pre KNAK, KNAK ma platí, ale pracujem pre ICIJ. Skôr, než sa ICIJ pustí do nejakého e, projektu musia byť splnené e, tri kritéria. Hľadáme e, témy celosvetového významu, aby sme dosiahli konkrétne výsledky a keď sa pozriete na projekty Um, za posledné roky, tak myslím, že sa nám to podarilo uh, dosiahnuť. Máme tu uh, tzv. offshore leaks, je to veľmi podobné Panama Papers a išlo tu tiež o um, daňové raje, viac ako 120 daňových rajov a uh, informácie prišli z dvoch firiem zo Singapuru a to bolo v roku 2013. Potom prišli Luxemburg Leaks, to bolo uverejnené v roku 2014. To sa tiež týkalo daní, ale to sme nehovorili o daňových rajoch, ale to sme hovorili o tajných daňových e, dohodách, e, ktoré uzavreli luxemburské orgány na jednej strane a 370 e, firiem z celého sveta na strane druhej. Potom tretí dôležitý prípad v oblasti daní bol Swiss Leaks, to bolo uverejnené zverejnené vo februári 2015. E, tam sa odhalilo 18 tisíc tajných e, bankových účtov v Ženeve. Bolo tam nejakých 102 miliard dolárov v istej chvíli na týchto účtoch. A posledné vyšetrovanie v tejto sérii doteraz e, boli Panama Papers, to bolo uverejnené v apríli tohto roku. Takže 3. apríla 2016 noviny na celom svete uverejnili príbeh o, o daňových rajoch. Došlo k najväčšiemu úniku v celých dejinách. Išlo o historickú, historickú spoluprácu. Keď sa pozriete na uh, tento obrázok, musím povedať, že Cable Gate uh, malo uh, 1,8 milióna gigabajtov keď to bolo uverejnené, takže tam vidíte všetky tie bodky a tu došlo k úniku 2,6 terabajtov, keď to porovnáte s Panama Papers, boli to e-maily, boli to Excelové súbory, pdf a tak ďalej. Všetko to boli informácie o zakladaní e, firiem v zámori, teda v daňových rajoch. E, toto bola vôbec najväčšia mediálna spolupráca. Zúčastnilo sa 376 novinárov, ktorí predstavovali 109 e, médií zo 75 krajín. My sme rok pracovali tajne, tajne sme vyšetrovali, kým sme uverejnili prvé príbehy od apríla tu vidíte iba niekoľko príkladov uniknutých dokumentov. 11 miliónov ich bolo a tuto je iba niekoľko príkladov. Sú to súbory, ktoré vytvorili štátne orgány, aby mohli založiť firmy v daňových rajoch. Ako som povedal, Hlavnou témou boli tieto firmy v daňových rajoch a e, experti hovoria, že e, tieto firmy e, majú dve hlavné črty a to, že sú založené v štátoch, ktoré majú daňové raje. A druhou kľúčovou črtou je, že tieto štáty, tieto daňové raje umožňujú anonymitu. Uh, pretože ja v Belgicku, keď založím nejakú firmu, zanechám za sebou nejakú stopu. Ale keď založíte firmu v daňovom raji v istej jurisdikcii, tak nemusíte za sebou nich nechať žiadnu stopu a nikto nevie, že vy ste skutočným vlastníkom firmy alebo skutočným vlastníkom účtu. Experti teda hovoria veľmi otvorene a hovoria, že takéto účty alebo firmy sa zakladajú len preto, aby sa niečo skrylo a hovoria, že ešte nikdy nestretli človeka, ktorý by založil firmu alebo účet e, v zámori, e, v daňovom raji, len preto, aby bol transparentnejší. To musí byť úplne jasné. Niekedy máte dobré dôvody skrývať e, svoje peniaze. Ste, dajme tomu, veľmi bohatí a chcete sa vyhnúť e, vydieračom. Ale potom zase sú ľudia, ktorí sa rozvádzajú a chcú e, schovať peniaze pred svojimi manželkami. Ale keď chcete e, skryť svoje peniaze pred daňovými orgánmi alebo pred políciou, tak vaše dôvody nie sú príliš čestné. Pokiaľ deklarujete, pokiaľ sa priznáte k tým finančným prostriedkom, ktoré uložíte na tento účet, a priznáte sa k tomu, tak to nie je nelegálne. Keď pracujete so skutočnými ľuďmi, nie sú to schránkové firmy, e, tak vtedy to nie je nelegálne. Ale potom si položíte otázku, prečo by si niekto založil niekde v zámori firmu e, a potom sa priznal ku všetkému, priznal, koľko tam má peňazí, že tam má firmu. Na čo by to robil? Nemá to zmysel. Monsa Ponseca e, Panama, to je firma, z ktorej unikli dokumenty, preto sme to nazvali Panama Papers. Vidíte, že to bola e, firma Paname, ale práve preto, že to bola panamská firma, tak sme sa rozhodli nazvať tento škandál Panama Papers. E, tu e, vidíte, ako došlo k narastu a k poklesu firiem zo zámoria, ktoré mal Mozakon Fonseca a musím povedať, že táto firma e, patrí medzi e, tie právnické firmy, ktoré zakladajú najviac takýchto firiem v daňových rajoch, ale nie jediná. To, čo sme videli zatiaľ, to bola iba špička ľadovca. Mali by ste si byť toho vedomí. Podarilo sa nám už veľa toho uverejniť. Podarilo sa nám aj zistiť, eh, že veľa politikov je do toho zapletených. Ale je to naozaj iba špička ľadovca. Nevidíme stále eh, všetko, čo sa tam deje. Takže vidíte, je to iba časť eh, toho ľadovca. 200 tisíc e, takýchto offshoreových firiem bolo založených pomocou e, právnickej firmy e, Monsek, Mossack Fonseca. A už som zdôraznil, že Panama nebola jediná jurisdikcia, ktorá bola zapojená do tohto škandalu, ale je to BVI, tam je viac ako 100 tisíc, potom nasleduje Panama, Bahamy, Seychely a tak ďalej. E, tu vidíte e, budovu e, Mosaku Fonseky BVI. Toto je teda to hlavné sídlo a potom tu máte pekný prehľad panamských papierov v číslach vidíte, že došlo k viac, k úniku viac ako 1,5 milióna dokumentov, ale našli sme viac ako 214 tisíc offshoreových firiem, trastov a nadácií. To boli tie tri um, najviac vyskytujúce formy právnických osôb. Toto bolo i uh, teda tí, uh, ktorí využili uh, služby právnickej firmy Monsac eh, Fonseca. Ale keby som ja chcel niekde schovať peniaze, ja by som neoslavil hneď eh, firmu eh, Monsac Fonseca, ale ja by som išiel cez prostredkovateľa, oslavil by som svojho bankára, svojho účtovníka, svojho právnika. A títo sprostredkovateľia zohrávali tiež e, dôležitú e, úlohu a e, objavili sme viac ako 14 tisíc takýchto sprostredkovateľov, ktorí pomohli bohatým ľuďom vytvoriť firmy v daňových rajoch. Išlo o 21 daňových rajov no a nakoniec samozrejme sme hľadali slávnych ľudí. Objavili sme tam 12 vodcov krajín a našli sme tam 60 členov Eh, rodín takýchto vodcov krajín, 140 eh, politikov a štátnych činiteľov a títo tzv. politicky exponovaní ľudia eh, sú kategóriou ľuďov, ktorým by banky mali venovať zvláštnu pozornosť. Nemalo by to byť až také problematické, keď politik má firmu v daňovom raji, ale určite by to malo e, vyvolať otázky. E, potom tam boli miliardári, 29 miliard, takmer každá krajina na svete tam mala nejakú firmu. Bolo tam menovaných 202 krajín. No a opäť by som chcel e, zdôrazniť úlohu sprostredkovateľov. Máme tu zvláštnu kategóriu bank, bolo tam viac ako 500 bank, e, ktoré hrali úlohu v tomto e, príbehu v podstate oni boli tiež akýmsi sprostredkovateľom medzi spotrebiteľom a mozakom Fonzeco a zistili sme že viac ako 15 tisíc firm bolo založených bankami ako sprostredkovateľmi. Tuto vidíte obrázky niektorých vodcov krajín, ktorí boli zaplatení do tohto škandálu. Určite ste počuli o premiérovi Islandu, ktorý e, potom e, odstúpil niekoľko dní e, po publikácii tohto príbehu. Potom tu bol ukrajinský prezident Porošenko. A to je iba niekoľko príkladov. Ak chcete vedieť podrobnejšie, ako to bolo, tak choďte prosím vás na stránku eh, ICIE, eh, icij.org Teraz, keď sa pozriete na banky, ktoré hrali nejakú úlohu v tomto škandále, tak ich bolo viac ako 500. A tu je tých 10 najdôležitejších. expekta, to je spoločnosť v Luxembursku, pomohla zriadiť e, viac ako 1600 e, firiem, Eh, potom v Belgicku eh, je tiež parlamentný výbor, ktorý sa sústreďuje na Panama Papers. Eh, tento výbor zorganizoval vypočutia aj z aspektov. dobrá správa je, že Niektoré z týchto informácií boli zverejnené. Novinári z ICIJ sme sa rozhodli nehodiť na ulicu tých viac ako 11 miliónov dokumentov z rôznych dôvodov. Samozrejme, um, mnohí z tých ľudí, ktorí sú do toho zapletení, sú naozaj veľmi silní, ale uh, na našej stránke sú niektoré tie informácie zverejnené. Základné informácie o tých 214 tisícoch firmách sú tam. Nájdete tam Také informácie, ako nájdete bežne v obchodnom registri v krajine, kto je riaditeľ firmy, aký má podiel a tak ďalej. A daňové orgány na celom svete mohli na základe našich informácií začať vyšetrovanie. Keď sa pozriete na účinok Panama Papers, e, tie boli uverejnené iba pred 4 mesiacmi, tak musím povedať, že došlo naozaj k tomu, že ľudia v Reykjaviku v Londýne vyšli do ulic a na Islande e, premiér odstúpil, v Španielsku odstúpil jeden e, minister e, Arménsku došlo k dôsledkom. Takisto aj výbor FIFA, niektorí členovia výboru FIFA museli odstúpiť došlo k eh, uplatneniu nových eh, opatrení pre zvýšenie transparentnosti. Nás oslovili aj daňové orgány eh, vo väčšine krajín. Napríklad sa to stalo v Belgicku, ale aj v týchto krajinách, ktoré sú uvedené, Slovinsko, Španielsko a tak ďalej. Ale žiaľ, my nemôžeme týmto orgánom dať všetky pôvodné dokumenty, ale aj mnohé dôležité informácie sa nájdú priamo na našej stránke. Potom došlo k daňovým vyšetrovaniam, ale začali sa aj rôzne iné vyšetrovania v rôznych krajinách napríklad jednotky boja proti praniu špinavých eh, peňazí, parlamentné výbory alebo prokuratúry začali vyšetrovať v mnohých krajinách, napríklad v Argentíne, Dánsku a tak ďalej. Potom v Uruguaji policia e, zatkla piatich ľudí, ktorí boli podozriví z prania špinavých peňazí ktoré mali od mexických e, obchodníkov s drogami. To je iba jeden z tých e, prípadov, keď došlo k vyšetrovaniu na základe e, našej práce. To iba potvrdzuje, že to, čo robíte, je naozaj vážna práca, kriminálne vyšetrovanie a veľmi často skončíte tak, že vyšetrujete práve tieto offshore firmy a aj pre prokurátorov to môže byť e, často veľmi ťažké, pretože oni sa spoliehajú na výmenu informáciu a potrebujete mať správnu jurisdikciu na to, aby došlo k výmene týchto informácií, pretože niektoré štáty finančne ťažia z toho, že majú e, práve offshore firmy na svojej pôde. Výmena informácií je len ilúzia. V ideálnom svete by neexistovala nejaká jurisdikcia, ktorá by umožnila zakladať offshore spoločnosti, ale kým dojdeme eh, do tohto ideálneho stavu, mali by sme si čo najviac vymieňať informácie. Napríklad, keď belgické daňové orgány alebo prokurátora sa obráti na Panamu a žiada o nejaké informácie, tak v ideálnom svete by informácie o offshoreovej spoločnosti boli okamžite zaslané naspäť. A nám ide o to, aby sme sa pomaličky začali dopracovávať v takejto ideálnej situácii. Viaceré vlády ohlasili e, opatrenia, ohlasili, že budú uverejňovať práve tieto odhalené dokumenty. A keď sa na to pozriete, čo všetko sa stalo za 4 mesiace od uverejnenia tohto škandálu, tak sa naozaj stalo toho veľa. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani Ane Gómez, ktorá je spoluautorkou správy. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste zorganizovali toto vypočutie. A chcem sa poďakovať aj e, našim hostom, expertom, ktorí boli skutočne e, brilantní a navzájom sa doplňali. E, rada by som zdôraznila to, čo už pred chvíľou e, pán Klerix povedal a už sme sa o tom zmienili aj e, poč- e, vlastne v našom prvom oceku, kde hovoríme o korupcii a o ľudských e, právach. Finančný systém je vlastne plný tejto korupcie a my sme si to mohli všimnúť prostredníctvom údajov, ktoré sme poznali a cez Panama Papers a teraz tu hovoríme o veľmi takých serióznych operátoroch v úvodzovkách a oni sa práve snažia pokryť túto, prikryť túto korupciu a tieto banky, o ktorých, ktoré som spomínala, sú najväčšie e, britské banky. V New Yorku e, bola publikovaná správa o škandále z Deutsche Bank prostredníctvom offshore podnikov, ktoré majú e, prepojenie s Ruskom, ale to nie je len o Rusku. My si musíme uvedomiť, že náš bankový systém, náš systém finančných konzultácií, advokátske kancelárie, všetky tieto služby sú veľmi e, zastúpené v týchto pletivách korupcie a to má dopad aj na ľudské práva. Na druhej strane máme tu tých, ktorí na to upozorňujú. To sú odvážni ľudia z miest ako Guatemala, ktorí bojujú proti beztrestnosti ľudí z Ukrajiny, z Azerbajdžanu. E, prípad Ukrajiny je skutočne viac ako výrečný a to by sme mali mať na našom programe, pretože e, veľká časť peňazí E, ktoré ukradol predchádzajúci režim a pravdepodobne aj e, predstavitelia tohto režimu prechádza cez finančný systém Európskej únie vďaka účasti rôznych bank, e, advokátov a tak ďalej. Ten ukrajinský prípad je ešte horší. Niektorí ľudia sa z nás doslova vysmievajú otvorene. A oni dokážu, že E, vlastne stíhania, ktoré sa voči ním začali, sa uzatvoria. A to je isté platia aj Panama Papers. V súčasnosti sme svedkami toho, že sa tu publikuje veľmi veľa materiálov o Apple. Apple musí platiť e, dane ako komi- Európska komisia to vyžaduje. My sme sa na ňu častokrát obracali s požiadavkou, aby to robila. A to súvisí aj s odhaleniami LuxLeaks a s ďalšími odhaleniami, ktoré, e, na ktorých pracujú naše dva parlamentné výbory, napríklad TAX. My sme podporovali komisárku Verstager v jej činnosti a to potom priamo súvisí s LuxLeaks a s prácou, ktorú tento parlamentný výbor odviedol. Ja si myslím, že je potrebné zdôrazniť toto prepojenie medzi korupciou a porušovaním ľudských práv. V tomto kontexte dôležitým faktorom je branie a e, systém due diligence, ktorý nefunguje, bankový systém a tiež tu máme taký perverzný systém, ktorý umožňuje, aby podniky, ktoré sú zmrazené, podniky, ktoré vlastne sú tzv. schránkovými firmami, že majú iba jeden riaditeľ, jednu hlavu, ktorá e, skutočne e, zakrýva všetkých ostatných, ktorí sú za tým. A my sa musíme tým zaoberať a musíme odhaliť reálne vlastníctvo takýchto podnikov. Bolo tu viacero európskych krajín, nielen Cyprus a Malta, ale aj ďalšie krajiny, ktoré majú tento perverzný systém, ktorý umožňuje e, veľkú mieru dôvernosti v dôležitých aktivitách. A tiež chcem povedať, že musíme hovoriť o porušovaní ľudských práv v Európskej únii, lebo veľmi veľa porušovaní ľudských práv, či už Talianov, Portugalcov alebo aj ďalších, mnoho ľudí v Európe už veľa trpeli prostredníctvom úsporných opatrení, napríklad z nedostatku lekárskej starostlivosti, škrtov a tak ďalej. E, peniaze nejdu do služieb, pretože je inde, je v offshoreových rajo, daňových rajoch. A my preto musíme bojovať aj proti korupcii v rámci Európskej únie, pretože tu máme e, globálny problém a ja som presvedčená, že veľká časť Angoly, Guatemaly, Ukrajiny, Ukrajiny, že v týchto krajinách sa e, vlastne investuje do e, peniaze, ktoré sa vlastne perú, sa investujú do legálnych európskych podnikov, napríklad v Portugalsku. A ja si myslím, že tu existuje existujú e, korupčníci e, a porušovateľia ľudských práv, ktorí kontrolujú banky a získali licencie v Európskej únii, aby mohli pokračovať v týchto temných praktikách. To je nepriateľné, pretože sa nás to priamo dotýka. Ďakujem a teraz dám slovo e, Európskej zahraničnej službe. Pán Ricardo Servi, vedúci E, divízie pre ľudské práva. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne. Len niekoľkými slovami za seba kolegovia z Európskej komisie ma určite doplnia, alebo kolegyne. Na úvod chcem povedať, chcel by som sa poďakovať za zorganizovanie tohto vypočutia. Veľmi často je to tomu tak diskutujete o nejakej konkrétnej téme do hĺbky a do detajlov. Myslím si, že to veľmi obohacujúce a zaujímavé pre nás e, vypočuť si takéto vypočutia a konkrétne v tomto prípade, keď sa diskutuje o tom, čo sa nazýva novým prístupom alebo akýmsi novým pohľadom na túto problematiku, je dôležité, že zdôraznite prepojenie boj proti korupcii a ľudské práva. Musím priznať, že to aj pre nás je to do určitej miery niečo nové, pretože, ako tu už zaznelo, sme akoby súčasťou rôznych komunít. Je tu množstvo obrovských problémov, o ktorých uh, hovorila aj pani Ana Gomez. Uh, ako obrovské prierezové, všade prítomné sú tieto témy, takže je niekedy ťažké zamerať sa konkrétne na jednu jedinú tému a koordinovať náležite naše aktivity. Takže úprimne povedané, bolo ťažké nájsť niekoho z EAS, aby niekoho, kto má v kompetencii oba aspekty, ak to tak mám povedať. Ja patrím, povedme, povedzme, ja sa pozriem na tie veci z pohľadu ľudských práv a preto veľmi zaujímavé, ako som povedal, aby sa tieto veci riešili. A jednoducho je to príležitosť naučiť sa, dozvedieť sa nové veci, keď počúvame ľudí, ktorí majú bohaté skúsenosti z konkrétnych krajín o prepojení medzi ochranou ľudských práv a bojom proti korupcii. Takže my sme skôr počúvali, aby sme sa dozvedeli čo najviac vecí a ohľadom nových prístupov, ktoré sa tu navrhujú. Z nášho pohľadu, z pohľadu celkovej politiky, ktorú sa snažíme presadzovať v oblasti ľudských práv a demokracie, mnohí z vás viete, že Máme plán činnosti ľudské práva a demokracie na roky 2015 až 2019. Je to pomerne niečo nové. A vlastne to funguje. Nedávno sme oslavili prvé výročie v podstate. Pokrýva to celú škálu tém priorít. To je taký hlavný dokument na tému ľudské práva, v ktorom sa spájajú snahy všetkých inštitúcií a členských štátoch, ale jednoznačne jednou z hlavných priorít v tomto akčnom pláne, čo je pomerne nové, je práve zameranie sa na posilnenie miestnych inštitúcií, občianskej spoločnosti, aktérov občianskej spoločnosti a samozrejme posilnenie podpory obhajcom ľudských práv. A je tu určitý priestor aj na aktivity boja proti korupcii. Práve preto sme si mysleli, že takýto prístup nám umožní, aby sme podporili vytvorenie konkrétnych špecializovaných orgánov v oblasti boja proti korupcii korupcie na miestnej úrovni. Určite kolegovia, kolegyne za komisiu povedia, čo robíme konkrétne v niektorých krajinách a budú hovoriť o konkrétnych projektoch, ale v každom prípade celkovou prioritou nášho akčného plánu je posilnenie kapacít a znalosti orgánov boja proti korupcii na miestnej úrovni, a príprava politik otázky dobrého využívania verejných zdrojov a tak boja proti korupcii. To je jedna z našich hlavných priorit. Ďakujem, pán Seri. Ja teraz dám slovo Európskej komisii pani Aleksandra Milšak. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte poďakovať spravodajcom aj váženým hostom. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Ďakujem za to, že spomenuli vaše výzvy a zároveň odporúčania adresované nám. A som veľmi rada, že sa uberáme tým istým smerom, takže snáď sme na tej správnej ceste. Nemusím ani hovoriť, že ľudské práva sú v centre EU rozvojovej spolupráce s partnerskými krajinami. A profesor Peters e, vo svojom veľmi zaujímavom vystúpení e, povedal, že korupcia je obrovskou prekážkou uplatňovania ľudských práv aj keď hovoríme o právach v oblasti kultúry, sociálnych otázok, politiky a tak ďalej, samozrejme aj práve na rozvoj, ale zároveň princípy základných ľudských práv ako transparentnosť, zodpovednosť, nediskriminácia, a zároveň zmysluplná participácia. To všetko môže byť veľmi dôležité nástroje boja proti korupcii, takže ak máme mať efektívne riešenie korupcie, musíme alebo potrebujeme zmysluplnú legislatívu, či na inštitúcie, dobrú reformu štátnej správy a zároveň rozvoj všetkých aktérov nie len vnútri vo vláde, štátnej správe, ale aj iných aktérov mimo štátnej sféry. Ako už povedal kolega z EAS, komisia podporuje a rieši aktivity boja proti korupcii v rôznym sektorom. Náš prístup je taký, že v podstate sme zároveň chceme riešiť aj preventívnu časť, aj trestajúcu časť. Podporujeme reformy štátnej správy a e, reformu zdravej riadenia verejných prostriedkov spolu, ako spomenul EAS, sú tu a podporujeme agentúry a podporujeme audit a parlamenty, čo sa týka transparentnosti a zodpovednosti. Zároveň, a tu musím súhlasiť s pánom Plesisom, je to správna stratégia presunúť sa od, povedzme, pohľadu presadzovania práva organizovanej trestnej činnosti bola proti týmto aspektom na uh, Eh, otázky ochrany ľudských práv. Ja som v podstate takisto prešla touto cestou, takže snažíme sa zdôrazniť a podporovať rôznych aktérov, vrátane médií a investigatívnych žurnalistov, eh, tzv. biele vrany, zástupcov občianskej spoločnosti, takže celá škála aktérov, ktorú podporujeme je naozaj veľká. Na záver by som chcela spomenúť aj to, že som veľmi rada, že dnes zazneli tri konkrétne a rôzne príklady. Čo sa týka úspešných, ja osobne poznám Guatemalu, pretože Európska komisia poskytla významnú finančnú podporu tejto iniciatíve a teraz v podstate opakuje a prispôsobuje tento systém v iných krajinách Latinskej Ameriky. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité zamerať sa aj na ťažké prípady ako Ukrajina či Azerbajdžan. A ako povedala pani spravodajkyne, je veľmi dôležité monitorovať efektívnosť našich opatrení, takže musíme sa učiť nielen z pozitívnych príkladov, ako prípad Guatemaly, ale aj z tých, ktoré sú možno náročnejšie ako tie prípady, ktoré tu dnes zazneli. Ďakujem pekne. Veľmi pekne vám ďakujem obi a teraz na záver dám slovo pánovi Asevičiusovi, ktorý je spravodajcom. Pekne ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým panelistom za veľmi zaujímavé a obsiahle prezentácie rôznych aspektov korupcie. Keď hovoríme o tretich štátoch, nemôžeme jednoducho zatvárať oči ani vidieť, čo máme doma. Mnohé veci sa tu prelínajú v tomto ohľade. A ak sa pozrieme, kde končia všetky špinavé peniaze, ktoré sa zarobia cez systémy korupcie v tretich štátoch. V mnohých, mnohých prípadoch e, tie peniaze skončia v Európskej únii tam ich musíme hľadať. Tie peniaze sú potom investované do nehnuteľnosti, napríklad London City či Paríž, do luxusného tovaru v mnohých štátoch, do firiem po celom svete. Takže ak chceme ostať jednotou, e, spoločenstvom hodnot a úniou hodnot a dúfam, že raz sa staneme aj skutočnou úniou boja proti korupcii a teda musíme prijať odhodlané a okamžité kroky. A existujú dobré príklady, ktorými sa musíme nechať inšpirovať. Príklady prevencie, zabranenia toho, aby peniaze z korupcie e, prišli do Európskej únie. Predstavme si, že by Európska únia prijala dobrú prax, že by overovala všetky investície, všetky veľké finančné toky do Európskej únie a do jej bank, a teda do bank Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré pochádzajú od štátnych úradníkov. Obyčajne, keď hovoríme o štátnych úradníkoch, uh, uh, typ perú špinavé peniaze. Ak by sme zavedli takýto postup a naozaj by sa to v Európskej únii overovalo na každom kroku, tak by sme išli dobrým príkladom. Teraz len tvrdíme niečo, e, pripravujeme správy, ale možno, že v členských štátoch sa nájdú v teréne dobré prípady, napríklad nedávna legislatíva Spojeného kráľovstva by mohla byť dobrým príkladom. Ale v tom širšom rozmere na úrovni Európskej únie nemáme nič momentálne. Čo by sme mohli predstaviť ako dobrý príklad a čím by sme mohli naozaj vytvoriť dobrú záchrannú sieť alebo ochrannú sieť, ktorá by zabránila príchodu týchto špinavých peňazí do Európskej únie. Pýtam sa vás všetkých panelistov, pretože v mnohých krajinách korupcia sa jednoducho stala nástrojom politiky, pretože v mnohých krajinách vysokí štátni predstaviteľa jednoducho môžu byť skorumpovaní, aby boli loajálni. A v podstate sú uh, zásobovaní špinavými peniazmi, aby ním mohli využiť rôznym spôsobom. A v týchto krajinách uh, ak e, ich odsudzujeme, tak potom oni sa obrátia na nás, povedia no to isté, no a čo robíte vy? Vám sa páči dostávať od nás tie špinavé peniaze, dovolíte nám, aby sme to investovali do vašich nehnuteľností, tak čo vlastne vy s tým robíte? Teda my. To je morálna, politická otázka. A ako náhle budeme popierať riešenie tohto problému, reálneho problému, nebudeme ani efektívne fungovať, ani nebudeme byť úprimní a nebudeme pomáhať tretím štátom, ktoré naozaj trpia vo veľkej miere dôsledkami korupcie a zneužívania ľudských práv. Takže otázka znie na vás, ako vy vnímate tento fenomén a čo podľa vás by sme my mali spraviť tu v tomto parlamente, aby sme tlačili na to a aby sa podarilo presadiť tie správne riešenia. Ešte skôr ako dám ešte ďalším slovo, ešte pán Demsmaker, nech sa páči, dám vám na minútku slovo. No problem, thank you very much. I will speak in Dutch. Ďakujem pekne, budem hovoriť po holandsky. Ik wil uh, in de eerste plaats ook alle panelleden... Ja by som chcel poďakovať všetkým našim expertom a všetkým hosťom a chcel by som im poželať E, našej kolegyne Petra za veľa úspechu pri pripesovávaní jej správy. E, táto problematika sa týka nás všetkých a súhlasím s pani Annou Gomeš. Nakoniec to bolo posolstvo z jej správy z roku 2013. My nemôžeme ukazovať prstom na tretie krajiny, ak korupčné praktiky existujú v našich vlastných krajinách. A prepojenie medzi korupciou a porušovaním ľudských práv je evidentné. Tu v Európskom parlamente musíme sa v prvom rade spýtať, akú úlohu môžeme my ako Európska únia a ako Európsky parlament zohrať v tejto veci. A ja si myslím, že Európska únia ako hlavný e, poskytovateľ fondov a hlavný finančný partner musí ísť príkladom. My musíme e, poskytovať finančnú pomoc najmä tým krajinám, ktoré správne nakladajú s fondami, ktoré sú im poskytované. E, Dvor auditorov v roku 2013 konštatoval, že my ako hlavný finančný partner Demokratickej republiky Kongo musíme, e, musíme dať viac podmienok e, Konskej demokratickej republike v rámci poskytovania rozvojovej pomoci, ktorú jej Európska únia poskytuje. Nakoniec túto situáciu poznáme v Európskej únii, poznáme systém všeobecných preferencií, máme rovnako pravidlá, pokiaľ ide o obchodovanie so zbraňami. My poskytujeme ekonomickú pomoc niektorým krajinám a tieto krajiny musia potom rešpektovať medzinárodné pravidlá. Ako príklad uvediem Pakistan. To je veľmi dobrý príklad my musíme e, sa sústrediť na problémy, ktoré existujú medzi nami a Pakistanom. Dohody, ktoré boli uzavreté, musia byť rešpektované e, všetkými partnermi a to, čo povedala pani Peters, je zaujímavé a naozaj náležité. Jej návrhy sú veľmi zaujímavé a ja neviem, ako by sme ich mohli zaviesť do praxe. Ja som celkom dobre nepochopil, ako môžeme odsudzovať e, porušovanie ľudských práv a tieto nové perspektívy. čo to bude znamenať pre právnu prax, či by sme mali vypracovať alebo prispôsobiť nejak tejto situácii medzinárodné orientačné línie a pokiaľ ide o e, špeciálnych spravodajcov, ktorí sú zodpovední za ľudské práva. No a navyše treba bdieť nad tým, aby mechanizmy, ktoré umožňujú a mm, umožňujú vyžadovať sa rešpektovania medzinárodných noriem, by mali byť e, E, silnejšie, pretože v súčasnosti sú veľmi slabé. No a Ukrajina. Táto krajina figuruje na 130. mieste na zozname, ktorý má 167 e, krajín. Posledné reformy, vieme, že tam bola oranžová revolúcia, ktorá nepriniesla nič veľké a Korupcia je naďalej veľkým problémom Ukrajiny. Samozrejme, my môžeme dúfať, že veci sa zmenia, ale na druhej strane vidíme, že v praxi iba veľmi málo vecí sa zmenilo. V teréne sa zmenilo toho iba veľmi málo. Prostredníctvom mojich kontaktov v Ukrajine viem, že sa vyvíja úsilie na legislatívnej úrovni v tom zmysle, aby sa bojovalo proti korupcii, vytvárajú sa nové inštitúcie, ale to nepovedie k ničomu, ak kultúra korupcie v úvodzovkách sa nezmení, ak sa nezmení mentalita ľudí. A teda my musíme konštatovať, že niekoľko ľudí a oligarchov, oni vlastne e, poťahujú motúzikmi v právnych službách, v parlamente, v štátnej administratíve, vo vláde, dokonca aj v prezidentskej kancelárii, dok prezident Ukrajiny sa objavil v Panama Papers. A ak sa toto nezmení, ak sa tento systém nezmení od základu, tak problém nebude vyriešený treba e, sa venovať práci v teréne na Ukrajine, pokračovať vo vašom e, úsilí. Investigatívni novinári musia tiež pokračovať vo svojom úsilí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, želáte si ešte vystúpiť všetci? Áno, ale chcem vás poprosiť, aby ste zredukovali svoj čas na minútu, lebo sme prekročili už dobu vypočutia. Nech sa páči v tom istom poradí, ako ste vystúpili na začiatku. Dobre, takže aby som zodpovedala otázku spravodajcu. V prvom rade transparentnosť a zverejňovanie, e, toto sú kľúčové slova, je to naozaj veľmi dôležitá požiadavka a zároveň je to efektívny prostriedok. Ide o povinnosť zverejňovať e, informácie, ktoré sa týka všetkých e, transakcií a pokiaľ ide o právnu formu, tak mohli by ste najprv vypracovať rámcové rozhodnutie v oblasti protikorupčných opatrení a opätovného získavania finančných prostriedkov a potom obchodné preferencie ako regionálna um, organizácie by ste mohli takisto uplatniť aj dohovor OSN a potom uh, akčný plán pre demokraciu a ľudské práva. To je uh, ďalší, prosím, ďalší nástroj. Uh, tento akčný plán e, sme takisto nedávno dali dokopy e, s princípom RAGI pre e, podniky a ľudské práva. Áno, presne tak, pokiaľ ide o tie princípy RAGI, s tým súhlasím a to treba prepojiť na prácu, ktorá bola urobená v Európskej únii a treba to prepojiť aj s globálnymi iniciatívami. Summit pre boj proti korupcii um, odštartoval uh, túto prácu a uh, musím povedať, že táto príležitosť pre Európsku úniu je jedinečná, ale je to naozaj práva chvíľa na to, aby Európska únia konečne niečo urobila. A predovšetkým uh, parlament a členské štáty zaviedli praktické mechanizmy a takisto treba zaviesť túto otázku aj do bilaterálnych e, dohôd o financovaní, bilaterálnych e, obchodných dohôd. A možno e, postupne by sa to pretavilo aj do praktickejších opatrení. Ďakujem veľmi pekne za otázky. Áno, máte pravdu, že mnohé z tých momentov, ktoré tu zasneli v otázkach, sú len správne. Ja by som konkrétne chcel sa e, pozastaviť pri troch veciach, ktoré sú momentálne veľmi dôležité vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Pre všetkým je potrebné si uvedomiť, že tie opatrenia, ktoré sú príjmané, musia sa príjmať predovšetkým čo sa týka vzťahu tých úradníkov, ktorí porušujú zákon a nie e, v súvislosti s ľuďmi a v súvislosti s obyvateľmi. Je tu jasná situácia z bezvizového styku. Aby som ja sem mohol prísť, musel som najprv dostať víza. Mladí športovci, učiteľom, vedcom, títo všetci potrebujú víza. Naši štátni úradníci nepotrebujú víza, aby sem prišli. Naši podnikatelia, ktorí sú spolupáchateľmi korupcie, nepotrebujú víza, majú multivstup do šengenského priestoru. Takže otázka znie e, na tému bezvízový styk. To pre všetkým príklad toho, že trpia ľudia a neúradníci. Po druhé, systém sankcií. Momentálne otázka sankcií e, Európskej únie sa týka tých vlád, ktoré e, e, mali problémy. E, Ukrajina, Egypt, to znamená po tom, čo prebehli revolúcie v týchto štátoch. Ale nikto nehovoril o týchto veciach, o sankciách, keď tie predchádzajúce režimy boli pri moci. To znamená, mali by sme mať možno nejaký mechanizmus, ktorý by umožnil aktivistom, novinárom a tak ďalej poskytovať informácie o tých režimoch, ktoré sú pri moci pretože keď už e, režim padne, tak to je jasné, že sa zistia všetky detaily a tak ďalej. Ale keď je režim pri moci, je veľmi ťažké, pretože oficiálna pozícia vlády je prezentovaná taká, že je všetko v poriadku a nič sa neporušuje. A tretí dôležitý aspekt, e, o ktorom by som chcel hovoriť, e, plne súhlasím s tým, čo tu zaznelo, že špinavé peniaze, e, ktoré sú výsledkom korupcie, e, končia v Európe. Príkladom je práve primátor Charkova, o ktorom som dnes hovoril. Ten má množstvo nehnuteľností v Baden-Badene v Nemecku. A veľa novinárov v Charkove o tom vie, vie o tom veľa politikov v Charkove ale jednoducho nemáme žiaden nástroj na to, aby sme nejako mohli jednoducho E, prinútiť orgány, aby overili túto informáciu alebo aby mohli si dať potvrdiť túto informáciu. A čo sa týka ukrajinských úradníkov, takýchto príkladov je strašne veľa, pretože je pravdou, že veľká väčšina peňazí e, je v Európe, či už sú to nehnuteľnosti v Londýne alebo na juhu Francúzska. Preto by bolo veľmi užitočné, ak by bol nejaký mechanizmus, pomocou ktorého by pre všetkým aktivisti, tí, ktorí riešia otázku korupcie a novinári, aby mohli tieto informácie niekam poskytovať a aby potom na druhej strane európske štruktúry nejako mohli reagovať na tieto informácie. Ďakujem pekne. Um, concrete... Ja mám jeden veľmi konkrétny návrh, pokiaľ ide o Azerbajdžan v reakcii na otázku pána spravodajcu a to, že európsky politici, uh, to znamená uh, európsky poslanci aj uh, vnútroštátni poslanci eh, sa postarali o to, eh, že budú transparentní pri konaní s takými štátmi, ako je Azerbajdžan. Tu v tomto orgáne sme mali isté problémy eh, s poslancami minulosti pri istých výletoch alebo cestách do Azerbajdžanu. Týkalo sa to šiestich poslancov, europoslancov. Zúčastnili sa súkromných monitorovací misii v Azerbažane, ale e, nedošlo k nejakým sankciám voči týmto šiestim europoslancom. To znamená, že e, to vyslalo signál, že je to úplne v poriadku, takéto e, konanie ale e, v Rade Európe aj tuto e, Európskom parlamente treba jednoducho vyslať jasný signál, že to v poriadku nie je. Pri misiách do Azerbajdžanu treba sa postarať o to, aby vaše správanie bolo etické a transparentné. Myslím si, že niektorí voliči v Európe by boli naozaj veľmi prekvapení, keby videli, čoho sú europoslanci schopní v takých krajinách ako je Azerbajdžan. Ďakujem veľmi pekne. A mám tu jednu pripomienku mimo témy E, projekty ICIJ ako e, boli Panama Papers a tak ďalej, e, tie dostali veľkú pozornosť v novinách, ale my robíme aj iné veci, ktoré nie sú také zaujímavé, ale nie sú také sexy, ak to tak smiem povedať, ale minulý rok sme takisto uverejnili sériu, ktorá sa volá Vyhostený a opustený. Chcel by som vás upozorniť aj na túto sériu. Išlo o to, že projekty, e, ktoré boli financované Svetovou bankou, e, vyhnali 3,5 milióna ľudí z ich domovov. E, tieto projekty im zobrali pôdu, na ktorej žili, zobrali im domovy a takisto im zobrali živobytie. Takže toto je ďalšia vec, na ktorú treba upozorniť. A okrem toho by som chcel ešte povedať, že investigatívny žurnalizmus, ako to bolo v prípade LuxLeaks a SwissLeaks a Panama Papers, e, také niečo nie je možné bez tej bielej vrany, ktorá nám dá dokumenty. Začína to všetko statočnou osobou, ktorá je ochotná riskovať všetko, čo vybudovala, aby uh, zmenila niečo v spoločnosti. A bez týchto bielých vrán eh, by naša práca nebola taká úspešná. Takže chápem, že pre Európsky parlament bolo dôležité eh, schváliť ehm, smernicu o ehm, firmách, ale nezabúdajte na tieto biele vrany. Mali by ste urobiť niečo pre lepšiu ochranu takýchto bielých vrán. Napríklad e, máme tu muža, ktorý bol za LuxLeaks a v Luxembursku ho teraz odsudili. E, takisto vieme, že pán Falčany e, vo Švajčiarsku je takisto v lezení a takisto vieme, že sú tu viacerí ľudia, ktorí e, vypustili informácie za Wikileaks a ktorí sú tiež um, vo vezení a preto John Doe, teda ten neznámy človek, e, ktorý je za Panama Papers, ten sa rozhodol nezverejniť svoju totožnosť, pretože nechcel skončí vo väzni ako všetci ostatní. A povedal, že keď e, tu nebude lepšia ochrana e, Bielý vrán, tak ja nebudem ochotný vystúpiť e, s týmito dokumentmi na verejnosti. A povedal, že dobre, ja som naozaj ochotný vám dať tieto dokumenty, ale postarajte sa o to, aby sme boli chránení. Takže aj vy sa o to postarajte. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A posledný Ny vystúpi pán Marokin, ak je ešte stále pripojený. Myslím, že celý čas sledoval našu rozpravu, takže e, dáme možn možnosť ešte posledného slova. Nech sa páči. Sí, adelante. Nech sa páči. No, sí, adelante, adelante. Estamos concluyendo, puede usted... Áno, teraz máme záver a máte ešte jednu minútu. Myslím si, že ste sledovali celú diskusiu, takže môžete sa ešte vyjadriť v priebehu jednej minúty. Počujete ma? Nepočujete ma? No me oye. Nepočujete, hej? Počujete? Nie, nepočuje ma. Áno? <laughs> no, no me escucha. Nie, zdá sa, že ma nepočuje.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 Musíme sa s ním rozlúčiť. Um, doriešime to prostredníctvom e-mailov alebo SMS. Pán Austrevičius tiež musel odísť na letisko. Ja sa chcem všetkým hosťom uh, poďakovať za kvalitné príspevky a my uh, sľubujeme, že budeme v našej práci pokračovať a určite sa ešte uvidíme. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Bueno, vamos a ver si... Pozrieme sa, že či e, môžeme sa pustiť do posledného bodu programu. Teraz sa budeme venovať výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete a o politike Európskej únie v tejto oblasti. Budeme e, analyzovať rok 2015 dám slovo pánovi Weidenholzerovi. Už prebehla konzultačná schô... prebehne budúci útorok 6. septembra konzultačná schôdza s mimovládnymi organizáciami od 4. do 5. na ASP 5G3. E, e, myslím si, že mimovládne organizácie sú o tom informované. Ja dávam teraz slovo pánovi Weidenholzerovi, aby nás e, poinformoval z pr- prvej ruky o svojej práci. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som stručne e, povedať pár slov k správe a takisto aj o e, ďalších veciach. Myslím si, že je tu naozaj veľmi príjemné pracovať, pretože systematiku eh, pána panciariho alebo ďalších kolegov eh, môžem dodržiavať. Eh, rozhodli sa pre takú systematiku správy, kde tu nemusíme úplne podrobne v správe e, diskutovať o jednotlivých bodoch, ale diskutujeme o nich systematicky. E, teraz ide e, najprv o naše nástroje, o centrálnu úlohu, ktorú hrajú zahraničnej politike únie. Ide o rôzne nástroje, e, ktoré potom aj hodnotíme. No a samozrejme potom sú tu aj známe aspekty, ktoré sa tu stále objavujú a ktoré sú veľmi dôležité pre politiku v oblasti ľudských práv v Európskej únii. Hovoríme o tom, akú úlohu hrajú ľudské práva, v oblasti obchodu, v oblasti rozvodovej, rozvojovej politiky a potom takisto tu hovoríme aj o treste smrti. Trest smrti sa vždy nachádza v centre našej pozornosti a je tu ešte aj niekoľko aspektov, ktoré nie sú nové, ale e, boli tu viac zdôraznené. E, ide o úlohu ľudských práv e, v krízach a v konfliktoch. To je téma ktorá je naozaj veľmi aktuálna. Ide tu aj o otázku e, spracovania riešenia vojnových zločinov a sú tu ďalšie podstatné aspekty, ktoré sa týkajú boja proti terorizmu. To je niečo, čo sa ukázalo ako mimoriadne dôležité minulý rok. A podvýbore sme tu viedli diskusiu aj o nasadzovaní drónov a o hodnotení ľudských práv v tomto ohľade. Takisto sa v tejto forme často hovorí o tom, nakoľko dochádza k diskriminácii v súvislosti s našou chartou základných práv a aký to má účinok na ľudské práva. Už sú tu prvé úvahy, už sú tu prvé znenia a správu potom dostanete. E, budúci týždeň a 26. septembra tu e, v podvýbore sa bude o tom hovoriť predtým a to je dôležité pre prácu. Tu bude ešte vypočutie, toto stretnutie s mimovládnymi organizáciami, kde všetci kolegovia a kolegyne a preto všetkým tieňoví spravodajcovia budú pozvaní a to stretnutie sa zúčastní, tak ako to už povedala pani predsedníčka, ale pre mňa je dôležité, aby vás prišlo čo najviac a to 6. septembra popoludní o 15. E, takisto to dostanete ešte v písomnej podobe. Potom vo výbore budeme mať viacerých e, rečníkov, potom budeme musieť stanoviť aj e, časť, e, čas pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov a potom budeme musieť viesť aj diskusiu o pozmeňujúcich návrhoch a to bude 9. novembra a to by nám umožnilo aby sme vo výbore AFED odhlasovali 14. novembra a takisto nám to umožní ešte pred koncom tohto roka odhlasovať o správe v pléne. Ešte tu budeme mať stretnutia eh, tieňových spravodajcov, pozvanky vyšleme, keď budeme mať presne stanovené dátumy. A pre EPP je to pani Gotlibek, Kristof Odlov, Olof Hinkel, pre Alde pani Šarke, za zelených pani Luch Bila, pre GUE tu ešte nemáme nomináciu a Ignacio Corau pre EFDD. Takže to je zhruba všetko k organizačným otázkam a k štruktúre textu. A teraz e, by som vás ešte chcel požiadať, aby ste sa ma pýtali na veci, e, ktoré sú pre vás dôležité, alebo aby ste mi poslali pripomienky k veciam, ktoré sú pre vás dôležité. Ako som už povedal, má zmysel pracovať skôr systematicky, nezachádzať do podrobností, pretože tu máme rôzne naliehavé e, prípady, máme rôzne iné výbory, ktoré sú e, určené práve na tieto podrobné diskusie. Ďakujem. E. A teraz dám slovo predstaviteľom politických skupín. ktorý dávam slovo pánovi Gžibovi e, v mene tieňových spravodajcov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, ja tu zastupujem kolegu, teda kolegyňu pani Kistorovu. E, v prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Weidenholzerovi predovšetkým za to, čo povedal o tom, že e, jeho práca je vlastne pokračovaním toho, čo ľudia robili v posledných rokoch, a pre všetkým pán Preda. Takže my tu nevymýšľame e, znova koleso, ale pokračujeme v práci, ktorá sa urobila za posledné roky. Je tu istý trend, ktorý sledujeme za posledný rok a myslím si, že sú tu dobré signály. To, na čo sa chceme zamerať, je veľmi dobré. Je to aj dobrý začiatok práce do budúcnosti. Mm, Kolegyňa, ktorú tu dnes zastupujem, sa domnieva, že e, rok 2015 bol rokom veľkých víziev, a hlavne pokiaľ ide o migráciu, ale aj preto, že dochádzalo k teroristickým útokom. ktoré sa zameriavali predovšetkým na menšiny a náboženské menšiny teroristické organizácie na celom svete sú zodpovedné za veľké porušovanie ľudských práv. Preto vítame akčný plán v Európskej únii pre demokraciu a ľudské práva pre roky 2015 až 2019. A v tomto akčnom pláne sa píše, že sloboda náboženstva, teda sloboda vyznávať akékoľvek náboženstvo je dôležitá a v úzkej spolupráci so všetkými zainteresovanými stranami a podporou medzikultúrneho a medzináboženského dialogu je toto naozaj dôležitým prvkom. E, takisto vítame a kolegyňa e, víta usmernenia z roku 2013 pretože tie témy toho usmernenia sú rovnako aktuálne aj v roku 2015 a 2016 a tieto usmernenia by sa mali uplatňovať aj v nasledujúcich rokoch. Rezolúcia OSN o práve vyznávať náboženstvo a vieru bolo e, bola prijatá aj e, v Európskej únie. A pre takúto rezolúciu to vôbec e, nie je ľahké, aby bola ratifikovaná a schválená. E, minulý rok sme tu mali nevydaný prílev migrantov a utečencov. Európska únia robí, čo je v jej silách, aby sa postarala o prioritizáciu ľudských práv. Je tu zvláštny fond pre Afriku, pre Sýriu. Zavádzajú sa isté opatrenia, napríklad aj podpora pre sírskych utečencov v Turecku. Hovoríme o dohode medzi Európskou úniou a Tureckom. A potom sú tu aj námorné operácie. V roku 2000 2015 bol zachránený viac ako 7 tisíc ľudí na mori. Ale to nemôžeme ignorovať, pretože to nekončí. Vidíme, že na Libyskom pobreží je stále viac ľudí a prevádzanie ľudí je obrovským problémom. Peniaze e, ľudí sa tunelujú a e, získavajú ich prevádzači, takže je to naozaj obrovský problém. V novembri 2015 boli schválené usmernenia, ktoré sa týkali podpory pre medzinárodnú spravodlivosť a Európska únia je veľkým darcom Eh, pokiaľ ide o iniciatívy v oblasti medzinárodnej spravodlivosti. Európska únia eh, financuje projekty v Demokratickej republike Kongo, eh, takisto sa zapájame aj do činnosti Medzinárodného tribunálu pre bývalú Jugosláviu. Tam by sme mali sa stále zapájať a každý rok sa zameriavame na náš vzťah s ICTY aj ICC. A o tom sme tu tiež hovorili. Demokracia a voľby a naša podpora pre demokraciu a voľby. Moja kolegyňa hovorí, že to je jeden z pilierov pre uplatňovanie ľudských práv bez toho, aby sme mali slobodné voľby, bez toho, aby sme odstránili všetky negatívne dôsledky neslobodných eh, volieb alebo neprítomnosti slobodných volieb eh, pocíti celý štát. Štát nemôže byť zákonný, ak tu nebudú slobodné voľby. Nemôže byť právny, ak tu nebudú slobodné voľby. Eh, demokracia trpí a naša diskusia o demokracii a korupcii a ľudských právach je naozaj veľmi aktuálna. Preto naše misie sú dôležitým prvkom našej práce. E, moja kolegyňa tu na záver hovorí, že sa zapája do budúcej práce a že je naozaj veľmi šťastná e, že sa bude môcť zúčastniť všetkých prípravných e, stretnutí, tak aby ste mohli pripraviť vynikajúcu správu. Ďakujem. Ďakujem, pán Gžip. A teraz pani Veržia v mene GUE. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička, ďakujem správodajcovi, e, ktorý, ak som to správne pochopila, e, vlastne vychádza z dvoch z predchádzajúcich správ pánov Panceriho a Predu. E, myslím si, že mm, toto je akýsi katalóg a my sa pokúsime sústrediť naše návrhy na isté e, body. E, čo ma znepokojuje, tak podľa mňa táto správa Eh, je určite užitočná. Môžeme byť radi eh, a môžeme si gratulovať ku všetkému, čo Európska únia robí dobre, ale bolo by dobre, keby sme v tejto správe upozornili aj na oblasti, kde sa vyskytujú problémy a najmä o aká je úloha EÚ a, a ako môže pomôcť niektorým krajinám lepšie pokročiť v oblasti ochrany ľudských práv. V tejto oblasti mám isté obavy, najmä keď vidím ako Európska únia a ešte viac jednotlivé členské štáty negociujú nielen e, z, o, o, o, e, nielen o otázkach drog, ale aj z, o vojnových zbraniach s niektorými štátmi, tretími štátmi. A ja si myslím, že mm, by sme sa mali zamerať aj na isté oblasti. Mm, Ehm, mali by sme sa zamerať na ľudské práva, boj proti terorizmu a tam musíme byť mimoriadne e, pozorní, pretože boj proti terorizmu, aj keď je nevyhnutný, nemôže viesť e, k veľkému porušovaniu ľudských práv. A najmä niektoré krajiny, s ktorými Európska únia udržiava a chce udržiavať vzťahy, a tieto vlastne nedodržiavajú a pošliapávajú ľudské práva a e, vlastne útočia na opozíciu so svojich krajinách. Ďalej tu máme otázku migrácia ľudských práv. E, to je kontinuita správy, ktorá bola prijatá v septembri. To je tiež veľmi dôležitá otázka. Myslím si, že otázka úlohy Európskej únie je E, by mala byť pomoc tým krajinám, ktoré sú konfrontované s takouto situáciou a mali by sme disponovať niektorými nástrojmi, tak aby sme chránili práva migrantov. V tejto oblasti je ešte veľa čo urobiť. Simon nespomenul, ale ak sme, myslím si, že sú tu dôležité otázky ako sloboda vyjadrovania práva žien, otázky spojené s LGBTI, a mňa mimoriadne znepokojuje vývoj situácie žien a postavenia žien v Latinskej Amerike, pretože tam sa vyskytujú alarmujúce prípady a situácie a možno, že by sme občas trošku mohli zmeniť naše zameranie aj na iné kontinenty, lebo sú tu aj iné kontinenty, ktoré nás e, znepokojia, kde by sme mohli pomôcť k pokroku v tejto oblasti. Ďakujem a teraz pán Preda. Vy ste sa prihlásili, požiadali ste o slovo. Nie, ja si myslím, že sú aj iné politické skupiny. Nie, nie, nie sú to prítomní. Veľmi pekne ďakujem. Najskôr by som chcel povedať tri také veľmi jednoduché veci. Poprvé, vítam ambíciu, ktorú vyjadril náš kolega Weidenholzer aby sme vlastne o, tom, o tejto správe hlasovali na konci roka. Myslím si, že je dôležité, aby správa, kde sa hovorí e, o dodržiavaní ľudských práv v roku 2015, je dôležité, aby sme o nej hlasovali pred koncom roku 2016. A v tomto zmysle dúfam, že E, táto správa za rok 2015 nebude kontaminovaná udalosťami z roku 2016, lebo niekedy máme taký, takú tendenciu aktualizovať údaje a naše diskusie na základe e, toho, čo sa dialo e, potom. Takže ja viem, že tu je veľké riziko, ale treba si to uvedomiť. Druhý bod naozaj na základe mojej skúsenosti z minulého roka som bol veľmi prekvapený, keď som videl, koľko našich kolegov z výboru FAM a DV nám zaslali niekoľko hodín pred hlasovaním stanoviska, ktoré e, sú niečím viac ako samotná správa, ktorú my pripravujeme. A ja neviem, či tu môžeme urobiť istú demarkáciu, a teda keď tu máme nejaké správa, nejaké veci v oblasti práv žien, ktoré sú naozaj znepokojujúce, nemali by sme nechať možnosť výboru pre ženské práva, aby sa k tomu vyjadrili, pretože my potom budem, budeme venovať úsilie, venujeme úsilie, všetko skondenzujeme do jedného odseku a potom príde výbor pre práva žien a to nám pridá E, viacero e, odstavcov. Takže mali by sme si stanoviť, kto robí čo. Ja viem, že to nie je ľahké, ale vyjadrujem tento názor a túto ambíciu, možno aby sme, objektívnu, aby sme tento problém vyriešili, pretože hovoril som to aj v Lani, nepodarilo sa to E, alebo s takýmito pripomienkami nakoniec sa text stane nečitateľným. Niekto mi povedal, že ja že nikto ešte ne, nikdy mi nepovedal, s veľkou radosťou som si prečítal vašu správu o stave ľudských práv vo svete. Nikto mi to nepovedal, takže ja si myslím, že by sme sa mali skutočne snažiť aj o to, aby to bolo zaujímavé čítanie pre verejnosť a keď chceme byť efektívni, tak eh, treba, aby bol ten text eh, čitateľný. Lebo inak sa to stane naozaj také ťažké, oťažité, nečitateľné čítanie. Tretí bod, to je tiež eh, niečo, na čom som minulý rok trval, lebo som v tomto zmysle mal aj podporu mojej politickej skupiny. Myslím si, že naozaj treba zdôrazniť otázku demokracie a právneho štátu v režimoch, ktoré sú veľmi problematické z hľadiska ľudských práv a to aj v oblasti situácie imigrantov, ktorí všetci prichádzajú z režimov, ktoré nikdy neboli demokratickými my nemáme migrantov z demokratických režimov. Všetci migranti, ktorí prichádzajú, tak to sú režimy autoritatívne alebo aj totalitárne. Takže my naozaj nemáme, ako by som to povedal, nejaké pohyby, ktoré e, vznikajú inde. Takže okrem otázky ktorú si čoraz častejšie kladieme, a síce otázku e, dlhodobého zasahovania alebo dlhodobé činnosti, aby sme podporovali e, tie spoločnosti, aby sa viac vyvíjali, aby boli vyvinutejšie ako dnes, tak si musíme položiť otázku, čo treba politicky urobiť, aby v rozličných režimoch, ktoré sú naozaj E, ktoré existujú, tak ako vlastne, čo máme robiť, aby sme posilnili tých, e, ten demokratický charakter týchto režimov. A to je problém, ktorý by mal byť úplne na samom začiatku, na prvom mieste pred všetkými ostatnými úvahami. Lebo bolo by veľmi ambiciozne snažiť sa vyriešiť tu v našich politických skupinách oveľa komplikovať nejšie otázky ako politická úloha náboženstiev, e, povahu e, migračných tokov a tak ďalej. Ja si myslím, že my tu na to nevyriešime. Je oveľa jednoduchšie dohodnúť sa na tom, čo môžeme urobiť v oblasti demokratickej konsolidácie rozličných režimov, vrátane napríklad e, pomoci pri pozorovateľských misiách vo voľbách Takže toto by sme my v našom výbore mali sa na to pozrieť a mali by sme si povedať, ako môžeme týmto režimom pomôcť skonsolidovať eh, tie demokratické štruktúry a štát, právny štát, pretože eh, tento právny štát mimo Európskej únie je, prakticky neexistuje. My, ktorí sme veľmi kriticky eh, k sebe, ale často zabudáme na to, že tu je táto veľká priepasť medzi stavom e, právneho štátu EÚ a tretím svetom. Takže netreba si vymýšľať partnerov, ktorí neexistujú. Mali by sme im pomôcť politicky. Ďakujem. Ďakujem, pán Predo. Preda, myslím si, že pán Denis Maker chce niečo povedať, aj keď pôvodne nechcel. Áno, ja iba veľmi stručne pretože za túto správu je pán Engel e, tieňovým spravodajcom, ale on tu nie je. Takže my chceme zabezpečiť kontinuitu. Situácia e, v oblasti ľudských práv vo svete sa z roka na rok nezlepšuje, to je náš pocit a máme k tomu aj dôkazy a preto je dôležité, aby sme boli veľmi bdeli, aby sme dávali pozor, je to veľmi rozsiahla problematika a preto sa musíme skoncentrovať na niektoré oblasti a na niektoré porušenia, ktoré sú mimoriadne ťažké. Treba e, e, bdieť nad tým, aby boli rešpektované základné práva, tak ako sú zadefinované EOSN Mali by sme zdôrazňovať partnerstvo východné, orientálne partnerstvo, východné partnerstvo s juhom Európy, ale aj s Kaukazom, arabským svetom, Blízkym a Stredným východom a mali by sme podporovať slobodu médií, slobodu vyjadrovania, slobodu kultu, práva detí. To sú naše priority a ja som presvedčený, že budeme viesť konštruktívnu prácu, tak ako to bolo minulý rok. Ďakujem. Ne, neviem, či pán Seri si želá vystúpiť. Um, just, just very... Len stručne podstate som si vypočul prezentácie spravodajcu a vystúpenia ostatných poslancov a budeme sledovať vývoj tohto procesu. Súhlasíme s tým, že je naozaj veľkým privilégiom byť účasťou tohto procesu z inštitucionálneho pohľadu a vítam to, že správa bude pripravená aj zohľadňujúc posledné nedávne skúsenosti z predchádzajúcich správ Samozrejme, s pánom pancerím a s pánom Predom sme veľmi dobre spolupracovali. Chcel by som to zdôrazniť a zároveň upozorniť aj na to, že sme pripravení spolupracovať e, čo najplodnejšie s vami aj v budúcnosti. Samozrejme, je tu zo pár vecí je na základe analýz ktoré sme spravili, ktoré robili poslanci, veci, s ktorými súhlasíme. Situácia s ľudskými právami sa nezlepšuje, ani za posledný rok sa nezlepšila, už vôbec nie v roku 2015. To je tak v podstate aj záver aj našej správy do určitej miery. Viete, že už sa o ňom diskutovalo v júli. A čo sa týka správy, dovolte nejakými slovami poskytnúť informácie. Vy viete, že tá, ten boli podstate tá tematická časť bola schválená už v júli. Čo povedal pán Preda, e, čo sa týka čitateľnosti tej správy, to je naozaj veľmi dobré, pretože už sa o tom diskutovalo na plenárke, že sme naozaj v minulosti robili aj pri tejto správe naozaj veľa, preto by bola čitateľnejšia, jednoznačnejšia a v podstate taká systematickejšia a dohodky e, riešila témy. Som v podstate hrdý na to, že poprvýkrát za posledných minimálne 5 rokov čo skoro budeme mať publikovanú verziu tejto správy, ktorá bude daná k dispozícii, zverejní to rada a bude to taká brožúrka. Čiže pre nás to bude dôležitý propagačný materiál Eh, ktorý bude svedčiť, svedčať o našej práci v oblasti ľudských práv. Ďalšia informácia, geografická časť tejto správy, viete, že výročná správa EAS a EU podstate e, pozostáva z dvoch častí. Tá geografická časť z viacerých technických dôvodov zatiaľ ešte nebola schválená, ale bude schválená pokiaľ len 20. septembra, minimálne do 20. septembra. E, budete mať teda k dispozícii aj tú geografickú časť, tá časť e, z viacerých technických dôvodov, aj okrem iného z toho, že je veľmi objemná, nebude môcť byť vydaná ako publikácia, ale bude schválená na rade. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na spoluprácu s vami pri príprave správy, ak by to bolo potrebné a požadované. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pán Ajdel Horsel, želáte si ešte niečo pridať? Ďakujem za veľmi konštruktívnu diskusiu. Nechcem sa teraz vyjadrovať k jednotlivým stanoviskám, ale zapísal som si vaše podnety. Pokiaľ je o štruktúru správy, tak ehm, niektoré tie veci som zrejme nevyjadrila až tak intenzívne, ako by ste si želali, ale ako povedal pán kolega Preda, ehm, my tu pracujeme ako aj historici to znamená, že si musíme pripomínať aj časy minulé a nie je to vždy jednoduché, pretože historici vždy podliehajú nebezpečenstvu, že sa pozerajú, analizujú dejiny aj zo súčasného pohľadu. A my by sme sa mali snažiť niečo také Mali sme sa snažiť vyhnúť sa niečomu takému. Nemali by sme si e, iba poklepkávať po ramenách, ale mali by sme sa kriticky pozrieť na to, čo sa deje. Teším sa na spoluprácu, budem naozaj veľmi rád, keď sa mi ohlásite a keď potom kolegovia, ktorých ste tu zastupovali dnes, prídu aj pravidelne na schôdze e, tieňových správodajcov. Pokiaľ to bude možné, viem, že nemáme tak veľa času, tak pokiaľ by to bolo možné, bolo by dobre, keby ste predložili pozmeňujúce návrhy v angličtine, pretože potom by sme mohli celý proces trošku urýchliť. Takže Sem by som zopakoval ešte raz teda túto záležitosť týkajúcu sa si návrh. Prosím vás v angličtine. Kalendário. Ďakujem, ešte rýchlo si zopakujeme kalendár, ktorý uviedol pán Hocer na začiatok. Budeme mať prípravnú schôdzu s mimovládnymi organizáciami 6. septembra, potom e, pre diskutovanie prvého návrhu bude 26. septembra Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 28. september 12.00. E, pre skúmanie pozmenujúcich návrhov a diskusia bude 9. novembra vo výbore 2, hlasovanie vo výbore AFED 14. novembra a e, očakávame, že v pléne budeme hlasovať v decembri. Pán Weidenholzer, ešte jedna vec pretože pán Preda už o tom hovoril, my hovoríme o roku 2015, a keď o 50 alebo o 100 rokov niekto bude listovať v Európ, správach Európskeho parlamentu o stave ľudských práv, keď to bude nudné čítanie, je potrebné, aby títo ľudia vedeli, že rok 2015 bol rokom, keď Európska únia Pravdepodobne nie jej spoločnosť, ale inštitúcie urobili krok dozadu pri ochrane a bránení ľudských práv a ako, mm, ako sme riešili utečeneckú e, krízu, musíme povedať, že sme urobili krok dozadu. Stalo sa niečo, čo sa dovtedy nikdy nestalo. Utečenci vždy existovali, ale nikdy e, sme nemali taký brutálny prílev ako teraz a e, spôsob, ako sme ich prijímali, to bol krok e, späť pri e, rešpektovaní našich vlastných hodnot. To tam treba uvieť, aby o tom v budúcnosti ľudia vedeli. To je všetko. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem.